Takže poprosím vás, kolegovia, aby ste si posadali. Máme dnes nabitý program. Inovačná e, únia, svet po kríze. Naša e, kolegyňa Merku je to spravodajkyňou a potom máme aj tieňových e, spravodajcov, ale pani Merkis je prvá ktorá sa bude vyjadrovať. Ďakujem, pán predseda. Uh, Vážení kolegovia, Inovačná únia je jedna z uh, siedmých vlajkových, vlajkových ľudí Európskej únie. Tu snaha bojovať proti veľkým výzvam, medzi ktorými je aj starnúca populácia, nedostatok energie, prechod k obnoviteľným energiám, závislosť od súrovín a doprava. Sú ešte ďalšie veľké výzvy pre našu spoločnosť, ako klimatické zmeny. Tá je asi taká najväčšia výzva Čo sa týka toho, ako sa dostať eh, z krízy a podporovať rast a zamestnanosť, inovácia eh, je vždy videná ako taký eh, trojuholník, hovoríme o trojuholníku, znalostnom trojuholníku, kde je zahrnutá spoločnosť, vláda aj podniky. Ja nechcem teraz robiť z trojuholníka Mm, štvorec, ale samozrejme nechcem dosiahnuť nemožné, ale najdôležitejší element inovácia bol vynechaný zo všetkých e, inovačných politík a to je a to sú občania, to je dopyt zo strany občanov, pretože ak občania nechcú uh, sa venovať inovácii. Inovácia sa nikom nedostane a preto by som naozaj chcela, aby sa inovácia zameriavala na občanov a na ich dopyt. To v prvom prípade. Takže mali by sme tú silu odovzdať občanom, inováciu zamerať na nich. Myslím si, že to by mal byť hlavný cieľ našej inovačnej únie. Už sme o tomto aj hovorili, ale Inovačná únia prichádza aj s novými nástrojmi. Európske inovačné partnerstvo alebo partnerstvo pre inováciu. Ale toto nechám nakoniec, pretože toto je naozaj ten jeden z najdôležitejších nástrojov, ktorý má podporovať stratégiu, ale nie je to stratégia sama o sebe. Nová stratégia pre Európsku úniu musí bojovať proti veľkým spoločenským výzvam. Takže ktoré sú tie hlavné problémy alebo výzvy, ktoré sú dôležité? Mali sme prvé stretnutie tieňových spravodajcov počas posledného štrasburgového zasadnutia. Bolo to veľmi konštruktívne stretnutie a jasne sa ukázalo, že sú isté prvky, ako je sociálna inovácia, štandardizácia a financovanie inovácie, ktoré sú e, tými hlavnými výzvami. Spoločenská inovácia. Čo to je? Nie je žiadna definícia tejto spoločenskej inovácie a preto ja by som pre Inovačnú úniu rada videla to, že to nie je nejaká veľká filozofia, ale aby to bolo niečo veľmi konkrétne, eh, aby boli konkrétne kroky k roku 2020 aj po ňom. Čo budeme robiť, aby sme podporovali inováciu? Sociálna inovácia je dôležitá, ale Myslím si, že veľmi dôležité je, aby sme to vôbec definovali. Samozrejme, my môžeme nechať si istý priestor pre výklad, ale čo to je? Je to nejaký proces, je to spôsob, ako zmeniť správanie. Myslím si, že príliš dlho sme videli inováciu ako nejaký produkt vysokej technológie, ako nejaký výsledok výskumného procesu. myslím si, že dôležité je začať vnímať inováciu ako proces, ako niečo, čo môže mať vplyv na veľké spoločenské zmeny a môže byť to aj teda taký vynikajúci produkt, pretože samozrejme je to produkt, ale nakoniec to používanie toho produktu môže zmeniť spoločnosť. Ak vám môžem dať príklad, napríklad e, úspory energie, ako e, teda dosiahnuť úspory sú mnohé spôsoby, ale používajú ich malé a stredné podniky, pretože ich kľúčovým eh, objektom podnikania nie je úspora energie, ale oni by chceli tiež usporiť energiu. Takže musíme naozaj podporiť inovatívne alebo odvzdávanie inovatívnych procesov aj týmto malým a stredným podnikom a zaraďovanie týchto spôsobov a procesov do ich každodenného života a života občanov. Dôležité je tiež vidieť to, že inovačná politika sa dosť prekrýva aj s priemyselnou e, politikou. Inovácia a priemysel majú e, veľa spoločného. Čiže je tu prekrývanie s digitálnou agendou, s nadchádzajúcimi programami pre e, digitálnu inováciu a pre e, podporu jednotného trhu. Ak, len sa môž, ak sa môžem vyjadriť k tomu jednotnému trhu, keď hovoríme o podnikaní, e, najväčšou obavou je tu jednotný trh, pretože veľa príkladov som počula o veľmi inovatívnych malých podnikoch, ktoré nedokázali exportovať svoje výrobky do zahraničia kvôli iným systémom osvedčenia, eh, iným daňovým systémom, ale tiež kvôli napríklad iným zdravotníckým systémom, ktoré im neumožnili zaviesť ich inovatívny produkt na iný trh. A preto je veľmi dôležité vidieť, že uh, jednotný trh je potrebný, aby sa teda skombinoval s inovačnou úniou a že nestačí len rozdávať dotácie a podporovať inovačné partnerstva, ale tiež podporovať tú druhú stranu, podporovať jednotný trh, malé a stredné podniky, ale aj veľké podniky. A preto by som chcela vyzvať Eh, a k tomu, čo je podporované aj veľkou časťou mojich kolegov, a to je defragmentácia politík a jasná definícia všetkých politík EÚ. Tých politík, ako, eh, ktoré sú zamerané na podporu jednotného trhu a zároveň podporu inovácií. Samozrejme, vlády sú tiež veľmi dôležité. Treba sa pozrieť na verejné obstarávanie. Neviem, že či by sme mali vyzvať k nejakým cieľom, ale verejné obstarávanie je jednoznačne hnacou silou inovácie. Už som spomenula aj patentovaný systém a dobrý, dobrá vec pri, tých, pri európskom patentovom systéme je to, že je to veľmi dobrý prostriedok na podporu eh, inovácie. Duševné vlastníctvo je veľmi dôležitá otázka pre malé a stredné podniky a potrebujeme tiež odľahčiť administratívne zaťaženie. A ako budeme merať inováciu, to je samozrejme tiež jedna veľká vec. Predtým sme mali 3 priemerného e, HDP, ktoré sa muselo venovať na výskum a inováciu, teda výskum a vývoj Komisár, komisárka už povedala, že to chce merať prostredníctvom pros- výsledkov, ale čo sú to výsledky, e, keď hovoríme o produktoch, ale aj o procesoch? Takže pri meraní inovácií si musíme stanoviť dobré ukazovatele. Už som dosť povedala o malých a stredných podnikoch a predtým, než skončím, dovolte mi ešte, aby som niečo povedala o úlohe regiónov. Regióny sú nesmierne dôležité pri presadzovaní inovácií, e, majú veľmi blízko k podnikom a k výskumným zariadeniam a preto si myslím, že musíme tiež preskúmať, ako ich viac zapojiť. A teda povedal som, že už skončím, ale e, ešte som sa chcela vyjadriť e, k Európskemu inovačnému partnerstvu. Jedna otázka je, ako chceme financovať inováciu. E, budeme využívať tie isté spôsoby ako doteraz, to znamená, a teda nechcem preháňať, ale povedala by som, 10 až 20 fondov a požiadame regióny a všetky tie malé a stredné podniky, aby zazvonili pri tých správnych dverách Európskej únie, aby požiadali o financovanie. Myslím si, že to musíme zjednodušiť. Zjednodušenie je nesmierne dôležité a preto vyzývam k tzv. one-stop shop, to znamená takému miestu, Eh, alebo eh, prostriedku, eh, ktorý umožní podnikateľom vedieť, odkiaľ čerpať prostriedky, aby nemuseli sa vyznať vo všetkých tých fondoch, len aby teda vedeli, že potrebujú ísť tam alebo hentam tam a to miesto ich vlastne navedie na ten správny fond a môžeme ich vlastne aj napojiť na toho správneho partnera, ktorý pracuje na tej istej téme. Takže to je tá téma One Stop Shop. Ja nevyzývam všetko, e, aby sme to zahrnuli do jedného fondu, ale aby sme mali istú službu, ktorá by pomohla používateľom zorientovať sa medzi všetkými fondami. E, sú istí kolegovia, e, ktorí už aj na tom pracujú, ktorí žiadajú veľkú reformu e, finančného systému, aby sme prešli skôr od systému dotácií k systémom prémií, ale samozrejme sú aj iné systémy alebo spôsoby, ktoré by sa dali využiť, ale to je naozaj kľúčová otázka pri uh, podpore inovácií a preto by som vás chcela poprosiť, aby ste aj spolu so mnou popremýšľali nad tým, čo, skutočne by mohla fungo- čo by skutočne mohlo fungovať. A teraz už skutočne na záver len chcem povedať, e, Európske inovačné partnerstvo, e, je to nový prostriedok, je to nový nástroj. Ja som sa Ja som e, požiadala komisiu, aby sa e, venovala týmto partnerstvám pre inováciu a e, pýtala som sa tiež, že či toto je ako keby nové víno v starej fľaši alebo v starom obale. Neviem, že či máte také isté príslovie v angličtine alebo v írčine, ale áno, to je ako keby také nové víno, iba v uh, novej fľa v starej, staré, víno, pardon, staré víno v novej fľaši. A bolo mi povedané, áno, to je taká podobná myšlienka a uh, bude sa vyvíjať ešte väčšie úsilie, bude viac myšlienok, ale neviem presne, aké, aká je štruktúra, e, aké sú nové prvky, čo by mohlo e, dobre fungovať. Toto je veľký otáznik. Ja som za to, aby sme vždy vyskúšali niečo nové, ale myslím si, že e, toto je naozaj naliehavé, aby sme viac vedeli o partnerstvách pre inováciu a aby sme e, aj videli, že sa komisia bude snažiť na tomto pracovať, aby to fungovalo. E, už sme prijali uznesenie o univačných partnerstvách, e, už sme predložili aj dva návrhy pre nové inovačné partnerstva Eh, ja si myslím, že by sme nemali mať veľmi dlhý zoznam inovačných partnerstiev, predovšetkým, lebo nevieme, ako to funguje a musíme eh, sa najprv pozrieť, aké budú tie, tie počiatočné výsledky, ale ak budeme mať nejaký veľmi dlhý zoznam tých partnerstiev pre inováciu, tak potom by tu mohla byť tendencia k fragmentácii a by sme možno e, nedostatočne bojovali proti veľkým spoločenským výzvam. Ďakujem pekne za pozornosť a dúfam, že v, parlamente budeme mať veľmi zaujímavé výmeny názorov, ktoré budú dôležité pre všetkých zainteresovaných a ktoré prinesú určite nové myšlienky. Ďakujem. Ďakujem pekne za váš príspevok a teraz má slovo pán kolega Tuznovský. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja by som nadviazal na pani spravodajkyňu, lebo ako tieňový spravodajca za ECR si myslím, že táto diskusia je veľmi dôležitá, pretože inovácie sú určite jeden z nástrojov, ako zrýchliť celý proces a konkurencieschopnosť celej Európskej únie, pretože inovačné cykly Európskej únii, bohužiaľ musíme priznať, sú o mnoho dlhšie, než je tomu v Amerike, v azijských úspešných ekonomikách. Samozrejme, inovácie sa tu dotýkajú nielen technického poňatia, ale aj oblastí, o ktorých hovorila pani spravodajkyňa a myslím, že je veľmi dobré sa tomuto zoširoka venovať. Ja by som si dovolil tri poznámky snať. Prvá je o tom, o čom aj hovorila pani spravodajkynia, a to je o verejných zákazkách, ktoré sú v obrovskom objeme veľkým nástrojom podpory rastu. V správe sa kladie otázka, či stanovovať nejaké presnejšie pravidlá alebo presnejšie ciele všeobecne platné pre všetkých. Ja by som sa tomu veľmi bránil a mal by som z toho obavu, lebo pri definovaní takýchto záväzných pravidiel by mohlo dojsť k obmedzeniu toho zámeru. Pretože by bolo určitou bariérou, aby sa práve do inovačných zámerov jednotlivých štátov, krajín, regiónov zrazu dostalo, že musíme plniť nejaké pravidlá a to by mohlo byť prekažkou, ako sa pohybovať v tom širokom priestore, lebo inovácie sa dotýkajú celého spektra činnosti a našim cieľom je urýchliť tento proces pomocou vedy, výskumu a realizovať to, čo sa podarilo nájsť a preskúmať Ďalšia moja pritom, pripomienka sa týkala diskusie, ktorá bola podľa mňa veľmi zaujímavá pri stretnutí s pani kolegyňou a spravodajcov. A to je otázka financovania. Skutočne si to myslím, že je dôležité sa o tom zoširoka baviť, pretože financovanie, ako financovať túto oblasť, ako pomôcť zrýchliť celý tento proces. V mnohých prípadoch je to veľmi zviazané s vedou a výskumom a tu v porovnaní s Amerikou Európa používa fondový systém, ale ukazuje sa, že nie je až taký pružný. Ehm, Vedeme diskusie o tom, aký je pre nás zložitý a administratívne komplikovaný. Preto je veľmi dôležité hovoriť o tom, či nemáme iný nástroj, bondový, či by sme nemali hovoriť o tom, že skutočne zo začiatku pri vede a výskume a v celej oblasti, či ide o sociálnu oblasť alebo či ide o technické obory, by sme sa nemali na to dívať ako na rizikový kapitál, ktorý umožňuje tú veľkú pružnosť a umožňuje a podporuje inovačný cyklus vo všetkých oblastiach, pretože našim cieľom je aby sme čo najskôr uplatnili v živote či už normálneho človeka, alebo v tom technickom vo veľkých oboroch, aby sme uplatnili čo najviac nových poznatkov a veľmi ich urýchlili. Takže preto ako tieňový spravodajca za ECR vítam túto rozpravu a myslím si, že bude veľmi zaujímavá, ale na druhej strane si musíme dať pozor, aby to nebola len filozofická úvaha, ale aby mala faktický účinok hlavne na financovanie, na hľadanie bariér, ktoré spôsobujú, že inovačné cykly Európy v, cel- v celom meradle sú e, podstatne dlhšie, než je tomu v iných krajinách. Ďakujem za pozornosť a ďakujem pani, a pošlem pani kolegyni moje poznámky, ako sme sa dohodli na stretnutí. Ďakujem, pán predseda. E, Ďakujem. Teraz pani kolegyňa Vačet Kruči. Komu... Ďakujem pekne. Ako spravodajkynia za výbor pre kultúru by som sa chcela vyjadriť tiež v prvom rade. Chcem sa poďakovať pani Merky za blahoželať jej, pretože naozaj, naozaj jej návrhy sú veľmi ambiciózne. Uh, k téme, ktorá je kľúčová pre rozvoj Európy, a to nie len v oblasti kultúry a výskumu. E, je to veľmi dôležité tiež v rámci e, stratégie 2020. Je to veľká výzva pre Európsku úniu a bude to tiež podmienovať našu budúcnosť. Preto je to nesmierne dôležitá otázka. Vo výbore pre kultúru sme vypracovali stanovisko za veľmi krátky čas, ale urobili sme to, pretože si myslíme, že tiež uh, my sme sa museli vyjadriť k tejto téme. A z nášho pohľadu treba zobrať do úvahy niektoré veci, a ja som sa po, porozprávala už s pani Merkis a e, tieto veci ona akceptovala. Chcem zdôrazniť tri veci, ktoré sú pre mňa nesmierne dôležité. To, že inovácia sa má chápať ako veľmi široký koncept, eh, ktorý sa netýka len eh, výroby alebo výskumu, ale celej našej ekonomiky. A inovácia sa musí zohľadniť v celom procese od originálnej, od pôvodnej myšlienky až po výsledný produkt. Inovácia podľa mňa je úplne spojená s poznaním a s vedomosťami. Musíme vytvoriť nové modely podnikania, ktoré budú participatívnejšie a tiež e, sa venovať viac kultúrnemu priemyslu, ktorý má obrovský potenciál. Musíme tiež staviť e, na európsky univerzitný priestor e, a vynikajúce univerzity. To znamená, potrebujeme väčšie investície do výskumu, do univerzit, tak aby sme mohli maximálne využiť potenciál európskych univerzít a to tiež si bude vyžadovať väčšiu spoluprácu medzi podnikmi a univerzitami. A tak, ako povedala pani Merkis, chcem len dodať, že tie regióny a miestne samozprávy sú najbližšie k občanom a tre, preto ich treba zapojiť. A teraz v súčasnosti, keď sme svedkami veľkých škrtov e, investícií do výskumu a vzdelávania, e, bohužiaľ nikdy sa nám nepodarí, e, ak budeme takýmto spôsobom pokračovať, dosiahnuť ciele, ktoré sme si stanovili v stratégii 2020. A ešte by som sa chcela vyjadriť e, k tomu, čo pani Merkis povedala o občanoch, e, čo povedala o tom, aby oni boli tou ústrednou časťou. Ja úplne s týmto súhlasím, ale chcem tu len dodať, že na to, aby toto bolo úspešné, je tu jedna kľúč, jedno kľúčové slovo a to je dôvera väčšina občanov, pri podnikoch je to možno trošku iné, ale väčšina občanov vníma inováciu a takéto koncepty ako niečo veľmi vzdialené, vzdialené. A na to, aby oni mohli využiť e, plne inováciu vo svojich každodenných životoch, potrebujú dôverovať týmto procesom a potrebujú o nich vedieť. To znamená, že my potrebujeme poznatky a vedomosti v celom tom procese. A e, tiež to povedala pani Merkis a mne sa to zdá dôležité, to je tá spoločenská inovácia alebo sociálna inovácia. Musíme to presne definovať a e, tiež e, by som sa chcela vyjadriť k tomu, čo si myslím, že s, to, že s týmto súvisí. To je boj proti chudobe, boj proti školskému vylúčeniu a tak ďalej. A to má dočinenie aj s našim výborom pre kultúru. Takže e, tento, toto stanovisko nášho výboru už bolo vypracované. E, včas vám ho zašleme a dúfam, že naše návrhy tiež zoberiete do úvahy. Ďakujem. Smakakis, prosím. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem najprv Judith eh, Merkes, ktorá už <clears throat> sa stretla s tieňovými spravodajcami a s nimi spolupracovala. Najprv chcem povedať, že som nadšený tým, že komisárka Moragen Quinn má tak vysoko zaradenú túto agendu v svojom programe. Roky sme sa o to snažili, sme to žiadali. Mnohí kolegovia tu o tom vedia. Rozdelenie medzi výskumom a inováciami bolo predsa umelé a teším sa, že vymenovanie generálneho riaditeľstva výskumu a inovácie, to bude ten nový názov, to veľmi jasne ukazuje, že tieto dve veci spolu súvisia. A je to aj potrebné, pretože Európska únia a jej členské štáty pri realizácii svojich nápadov, vynikajúcich výskumných e, E, nápadov a ich prevedenia do e, výrobkov e, zaostávajú za Čínou a USA. Preto je potrebné, aby sme teraz túto tému inovácií zahrnili aj do budúcich plánov výskumu. Na to sa teším, avšak rozumiem alebo chápem inovačné partnerstvo nie ako nejaký doplnok, tak ako to mnohí vidia pretože už máme mnoho skratiek v európskom výskumnom priestore, ale chápem to ako opatrenie, ktoré je zmysluplné a ktoré zaraduje tieto prvky do jedného inovatívneho reťazca. Tak by sme to mali aj chápať, pretože keď si pozrieme, že v štvrtom rámcovom programe ešte takmer 39-40 projektov bolo s účasťou priemyslu. Teraz v siedmom výskumnom rámci je to len 25 Takže vidíme, že podiel priemyslu klesa. A potom sa pýtame, či budeme hovoriť nakoniec len o sociálnych témach, ako je výmena vedcov, mobilita vo vzdelávaní a podobne. Tu chcem poznamenať, že prie, že vyjadrenie výraz, priemysel sa objavuje trikrát v správe a sociálny 9 krát v správe pani spravodajkyni. Takže akým smerom chceme ísť? Preto hovorím aj o peniazoch a podobne. Ide o to totiž, že či tieto vynikajúce myšlienky dokážeme e, financovať a musíme sa vzdať myšlienky nulového rizika. Myslím si, že toto kritérium nulového rizika si vyžaduje, aby sme E, uvažovali skôr v oblasti prevzatia určitého rizika, ktoré je nevyhnutné pri veľkých inováciách. Zoberme si Skype. Skype je produkt Európskeho inovačného programu CIP. Bolo to cieľené podporovanie pôžičkami z programu CIP, teda cieľaná podpora z CIP aj s pôžičkami investičnej banky. A dnes sa z toho stalo to, čo dnes chápeme ako Skype a to zrevolucionalizovalo svet. Takže preto chcem povedať, že my potrebujeme kombináciu financovania. To znamená, potrebujeme RSFF, to je finančný nástroj so sdielaným rizikom. Naša kolegyňa Erika Mann je teraz zodpovedná partnerka a to je veľmi dobrý koncept, pretože to umožní vyplniť veľké medzery na trhu. A teraz, pani kolegyňa Merkel, vy ste, e, vy ste už e, tento termín Merke spomínali. Hovorili sme o tom, že keď sme tu mali veľké financovanie z RSSF a potom príde tento výrobok na trh, takže dostane bonus. Ale táto nádej na bonus pri inováciách, ktorý dostane len ten, kto naozaj e, dosiahne inovácia a uvedie na trh, to by bola zmena paradigmy. A potom by sme museli zrušiť jednu vec, teraz je zákaz zisku pri e, podpore prostriedkami z EÚ a to nie je možné. Ak nemám vo výhľade zisk v dôsledku mojich inovácií, tak potom nevyužijem všetko. To znamená, že musíme zrušiť tento zákaz zisku a to by bol úplne nový pokrok, takže viac, rizika, viac rizikového kapitálu a to sme my už ako Európsky parlament pripravili, len to musíme rozšíriť. Potom je tu aj menej, je tu väčšia jasnosť pri podpore. Podpora už sa týka konkrétnej inovácie, čiže tu je tiež zmena. Chcem povedať, že toto funguje len vtedy, keď pri výzvach sa zameriame na veľké témy. Aj otázka verejného obstarávania verejných výziev je nová vec. Ako chceme mať takéto verejné konania a verejné výzvy, aby aj inovatívne časti mali svoj podiel Inovácie by sa nemali definovať. Nikto to neurobil a potom povieme pri výzvach, že pritom musí byť inovácia, tak neviem, ako to má potom fungovať. Musíme hovoriť o veľkých témach, napríklad 30 podmienkov by bolo na to vhodné, ja neviem, zásobníková technológia v oblasti energetiky. To je tá oblasť, kde zaostávame za Japonskom, tu musíme ich dobehnúť. Tu potrebujeme e, pracovať, aby sme dosiahli mobilitu v energetike. A to sa dá veľmi ľahko uviezť v nejakej výzve. Takže bonusový systém, väčšie využívanie finančného nástroja so sdielaným rizikom a nakoniec potom nejaké dve, tri veľké témy, na ktoré sa budeme zameriavať. Prosím, kolega Lane. Ďakujem. Chcem pokračovať tam, kde skončil môj predchodca. Myslím si, že zapojenie priemyslu do rámcového výskumného programu nie je ukazovateľom toho, či je smerovanie správne, pretože samozrejme priemysel závisí od svojich finančných prostriedkov a má oveľa väčšie možnosti ako my s našimi rámcovými programami myslím si, že veľké podniky nie sú odkázané na naše programy. Dôležité je, že musíme stanoviť strategické ciele pre priemyselný vývoj v Európe a definovať, kde sú hlavné trhy, kde sme v globálnom kontexte, kde musíme kon- byť konkurencieschopní a kde je naše ťažisko. A ja si myslím, že toto v oznámení komisii nie je ešte dostatočne vypracované a mali by sme to e, ďalej rozviesť. To sú tie strategické ťažiska. A potom je tu otázka toho, že kde sú inovácie mimoriadne potrebné Máme tu potom nielen otázku európskych vedúcich hlavných projektov. Ide mi o to, aby sme brali do úvahy aj regionálny aspekt malé a stredné podniky. A tu jednoducho musíme povedať, že tieto veľké rizikové nástroje nie sú vhodné pre účasť stredných podnikov, ale inovačný potenciál existuje vo veľkej miere aj tam. A preto chcem požiadať, aby sme hovorili o vzťahu štruktúrálnej politiky a inovačnej politiky. Z mnohých výskumov, prieskumov vieme, že investičné rozhodnutia závisia aj e, vo veľkej miere od rôznych e, sieťových štruktúr a preto musíme mať takú štruktúrálnu politiku, ktorá posilňuje inovatívny charakter Napríklad u nás v Dolnom Sasku projekt s univerzitou, kde ide 60 miliónov štrukturálnych prostriedkov a zameranie na malé a stredné podniky, prenos znalosti z univerzity do nich, aby sme takto našli inovatívny potenciál. A preto prostriedky štrukturálnej politiky e, musia byť takto využité. A som tiež presvedčený z toho, o tom, že nielen podnikatelia alebo vedci musia byť hnacou silou inovácie. Myslím si, že aj zamestnanci v podnikoch Máme napríklad modely, kde zamestnanci spolu so zamestnávateľmi uzatvárajú také tarifné zmluvy, aby sa podelili aj o časť e, E, výnosov a miest do inovatívneho fondu, aby sa takto mohol využiť inovačný potenciál a aby dokázali nahradiť závislosť na jednom výrobku výrobov s viacerými výrobkami. Takže vlastne ide aj o zapojenie aj e, výrobnej kapacity, výrobných síl do inovácií. Kolega Lambers. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem sa poďakovať za to, čo tu odznelo. Myslím si, že mnohé veci sú veľmi dobré a e, podporujem e, najmä svojho predrečníka. Chcel by som, v tom, e, chcel by som na ňo nadviazať. Myslím si, že je to systém, ktorý potrebujeme potrebujeme presadiť a musím odstrániť prekážky. Samozrejme, Jogo už spomenul mnohé veci ohľadom SRFF a vieme, že ten e, podnikateľský kapitál nie je možno tam, kde by mal byť. Potrebujeme prepojiť tie iniciatívy, ale tiež podporovať e, súkromný podnikateľský kapitál, ako povedal pán Lambert, prepojiť to na regionálne politiky, ale tiež e, na to, čo robíme v Ekon, ohľadom regulácie investičného fondu, ale naozaj musíme urýchliť e, tok tohto kapitálu. Vieme, že zatiaľ nerobíme dostatočne e, veľa vecí, musíme to urýchliť. E, nie som si istý, že sa dostaneme, možno tam, kde chceme, ale určite pôjdeme správnym smerom. Treba odstrániť rôzne prekážky a jednou z tých prekážok Eh, to sme spomenuli aj na eh, stretnutí eh, tieňových spravodajcov a to sú normy. Ak v Európe sa budeme, mm, ak budeme zaostávať, tak ten zvyšok sveta si stanoví svoje vlastné normy a preto by som uh, chcel eh, vyzvať k eh, urýchlemu stanoveniu eh, noriem. Ak chcete mať 100% dobré normy, tak bude nám trvať nekonečne veľa času, aby sme sa k ním dopracovali. Preto si myslím, že budeme musieť aj robiť kompromisy, pretože rýchlosť je dôležitá. Ale chcem sa pozrieť aj na ten aspekt mm, na ten ďalší aspekt inovácie, pretože e, inovácia e, sa deje aj e, prostredníctvom stanovenia noriem, stanovenia cieľov toto je vlastne fakt. Takto o, bola doteraz možno presadzovaná inovácia v Európe a ja by som chcel nadviazať aj na tú inováciu, ktorá je orientovaná na výsledky. Myslím, že by sme e, sa nemali nechať nachytať o, e, tým systémom, že budeme čakať o, e, presné, konkrétne výsledky, pretože my nemôžeme očakávať presné, konkrétne e, výsledky, e, také ako chceme my. My chceme, musíme očakávať také výsledky, aké, aké chcú občania, aká chce spoločnosť. To znamená úspory e, energie, potom nejaké merateľné, e, merateľné ciele, stanovite merateľné ciele pri otázke starnúcej populácie a tak ďalej. Takže nejaké veci, ktoré sa dajú zmerať. A myslím si, že výbor pre výbor ITRE by mal zohrať tú dôležitejšiu úlohu, pretože keď sa diskutovalo o týchto veľkých spoločenských zmenách, a myslím samozrejme napríklad na redukciu emisí, na energetickú efektívnosť, v týchto veciach eh, ITRE zaujíma dosť taký defenzívny postoj. Hovorí, že by sme mali byť opatrní, nemali by sme mať príliš vysoké ambície, pretože zvýšok sveta sa nehybe tak rýchlo. rýchlo. No už áno, dobre, toto dokážem pochopiť, ale tiež musíme pochopiť to, že ak e, znížime tú latku, tak e, skončíme nízko. A e, ten zvyšok sveta nemierí nemierí tak nízko, niektorí majú dosť ambiciozne ciele. A keď tie ciele nebudú záväzné, ak nám teda e, Číňania si stanovia nejaké svoje ciele, tak potom neskôr sa bude musieť asi aj ten zvyšok sveta prispôsobiť. Takže ja chcem povedať to, že e, by ste sa mali pozrieť napríklad na Barcelonu versus Real. Ak budete hrať e, defenzívne, tak nevyhráte. A som presvedčený, že musíme naozaj mieriť a snažiť sa o líderstvo. E, ja e, súhlasím s tým, že nie je čas, aby sme sa vzdali nášho potenciálu e, získať líderskú pozíciu v Priemysla a inovácie. Naozaj musíme zaujať líderskú pozíciu, musíme byť oveľa viac ambiciozní, než sme teraz. A niekedy mám dojem, že ITRE je ako keby miesto, kde sme taký defenzívny, ale my sme vlastne výbor pre inováciu. My musíme uznať, že máme kolegov, ktorí sú dosť takí defenzívni a preto by som chcel všetkých vyzvať, aby sme uh, vlastne hlásali aj tým ostatným kolegom, aby boli ambiciózni, aby sme boli odvážnejší, aby sme riskovali a snažili sa o ambicioznejšie ciele. E, a toto definujem ako inovácia, ktorá je zameraná na výsledky. A ak sa nám to nepodarí, možno o nejaké 2%, tak OK, nevadí, ale aspoň sme sa o to posnažili. A tu by som e, chcel nadviazať na pána Tošenovského, e, tam, kde ste hovorili o tom verejnom obstarávaní. To je veľmi dôležité, 70% HDP Možno, že niektorí si myslia, že to je veľmi veľa, ale toto sa jednoducho teraz e, používa. Musíme tu zahrnúť aj inovačné kritéria, e, sociálne, environmentálne, ktoré ťahajú inováciu. Momentálne sú to len 3 HDP a to, ako sú nastavené tie pravidlá, tie uh, verejné výdavky len do 3% sú e, nárokovateľné pre e, tieto investície. A keď sa budú revidovať pravidla pre verejné obstarávanie budúci rok, mali by sme sa snažiť o to, aby sa tie pravidlá zmenili. A ja s vami, pán Tošenovský, nesúhlasím v tom, že by sme nemali mať záväzné ciele. Ja si myslím, že by sme ich mali mať. E, treba stanoviť isté ciele, keď sa stanovia záväzné ciele, tak podporujete zainteresované strany, podniky, e, ktoré budú môcť podporovať a poskytovať e, konkrétne produkty a služby. Ja si myslím, že takto by sme mali ísť. Ja si myslím, že by sme nemali obhajovať e, tých, ktorí chcú byť defenzívni. Už to bolo povedané, je to o defenzívnej Mm, defenzívnom tvorení. Taký je jednoducho život. A ja nechcem to, aby napríklad e, nejaké spoločnosti, ktoré by mohli prísť na trh, by neprišli, pretože vždy tu ide o voľbu. Ak budete podporovať defenzívne postavenie, to znamená, že podporujete to, aby neprišli žiadne nové spoločný. A preto ja by som vás chcel vyzvať e, k tomu, aby ste boli odvážnejší. A už len jedna krátka pripomienka partnerstva pre inovácia. Jediná moja obava tu je, že by sme nemali mať ten systém riadenia veľmi veľký. Toto by mali byť operačné veci alebo prevádzkové veci. Ehm, nemali by sme e, tu len hovoriť a aby sa nič nedosiahlo. A potom sociálny versus priemyselný, spoločenská E, inovácia je o tom, ako organizujeme svoj život. Niekedy potrebujeme technológiu, niekedy e, to má dočinenia s podnikovými modelmi, Eh, alebo s, teda s podnikaním, ale ako ste povedali, treba to pretaviť do riešení, ktoré fungujú pre ľudí, to je naozaj ťažké a tu by som to prepojil vlastne na tú spoločenskú inováciu. Spoločenská inovácia to nie je len inovácia každodenného života, ale zapojenie ľudí do zmien a do spôsobu života. Takže toto som chcel povedať a preto by som vás chcel vyzvať, aby ste boli odvážnejší. Ďakujem veľmi pekne. A musím teraz ešte niečo povedať. Ešte piati sa hlasia o slovo, plus pravodajca, plus komisia a máme 10 minút. Takže teraz rozhodnite sami, že či budú ešte všetci hovoriť, alebo ak všetci, tak každý bude hovoriť troška krajš, kratšie. Teraz má slovo pán kolega Fanisteroj. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže veľmi rád podporím pani Merkis v jej prístupe. Samozrejme, že musíme zlepšiť postup, ako pracujeme s inováciami, musíme zlepšiť koordináciu, musíme zapojiť ľudí. Máme tu tie veľké vlajkové lodi, Lisabonská stratégia a podobne. A veľa vetru v plachtách, ale pokrok sme v skutočnosti nedosiahli. Takže tu musíme veci zlepšiť. Takže pokiaľ ide o tieto vlajkové lode, tak mám naozaj pochybnosti o ich efektívnosti ako nástrojov. Takže e, ja sa chcem spýtať, čo je tu nové? Čo je tu nové vo vašej správe? V správe ste uviedli desiatky iniciatív a všetky tieto iniciatívy sú e, v červených číslach. Takže ja si myslím, že skutočná hodnota správy pani Merkis je v tom, aby sme zaručili, že nebudeme mať len väčšie plachty, ale že budeme podporovať inovácie inovatívnejším spôsobom. A musíme sa zamerať na existujúce nariadenia, ktoré sa musia potom modifikovať v roku 2013. Platí, týka, je to celý zoznam právnych predpisov, ktorý je uvedený v jej správe. Takže musíme vytvoriť kreatívny nástroj záväzným spôsobom a náš výbor ITRE tu nezohráva mekú uh, rolu, mali by sme byť tvrdí, prierazní. A po druhé, pán Čačmaka Kis hovorí o tom, ako máme využívať regionálne fondy a výskum. A to je ďalšia oblasť, kde môžeme dosiahnuť e, synergiu. A mali by sme tu pracovať so špecifickým zameraním. Potom sme tu hovorili o inteligentnej špecializácii a ja podporujem aj to, čo ste už povedali, aj k financiám ale chcem zopakovať ešte raz to hlavné posolstvo toho, čo chcem povedať. V správe s návrhmi musíte uviesť, čo sa musí zmeniť v existujúcich nariadeniach, kde sa dá lepšie spolupracovať a tu ponúkam svoju ruku. To je vyjadrenie úcty vašemu dokumentu, kolega Prody. Grazie, ehm, <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ja budem tieňový spravodajca vo výbore pre životné prostredie a pre, ma, preto ma zaujíma táto správa zvlášť. Veľmi stručne <clears throat> myslím si, že potrebujeme zaviesť obrovské zmeny, pretože naša civilizácia musí prijať koncept, že e, prírodné zdroje sú obmedzené a kapacita Zeme absorbovať náš odpad je tiež obmedzená. A preto najmä potrebujeme zaviesť kultúr, kultúrnu zmenu, takže okrem materiálneho kapitálu musíme oceniť sociálny, ekologický a ľudský kapitál, pretože oni sú súčasťou spoločného dobra, ktoré treba uznať. A <clears throat> taktiež preto, lebo ak optimalizujeme tieto aspekty, potom Taktiež zredukujeme tlak na spotrebu e, materiálnych zdrojov, ako aj zabezpečíme, že naša civilizácia bude postupovať vpred. Takže ja si myslím, že toto je skutočne prístup, ktorý by sme mali prijať pre výskum a vývoj, pretože je to dlhodobý prístup a to potrebujeme, na to potrebujeme myslieť, keď chceme nastúpiť na správnu cestu v našom výskumnom a inovačnom úsilí. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby všetky výbory, ktoré majú názor alebo stanovisko, aby si odvedli prácu dobre, lebo skutočne potrebujeme e, pokročiť vpred v kultúrnom zmysle v našej spoločnosti. Pán Kavaľo, pani Kavaľo, Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pani Merkis za pracovný dokument a za poznámky. Takisto vítam oznámenie komisie ohľadne inovačnej únie. Je to veľmi dobrý dokument so správnym riešením ino, inovácie ako dôsledkom vzdelávania, výskumu, e, fungovania trhu, rámcových podmienok. Takisto súhlasím so širokou definíciou inovácie. Tu sme hovorili o sociálnej inovácii. Ja si myslím, že regionálna inovácia je taktiež veľmi dôležitá. A chcem dodať, že <clears throat> inštitucionálna inovácia, najmä inovácia vo verejných službách, mali by sme využiť túto, to, tú reštrukturalizáciu verejných služieb kvôli kríze, aby že je to príležitosť inovovať na, a zavádzať nové technológie do verejných služieb. Bola by som rada, aby bol dokument viac vyvážený medzi rôznymi druhmi inovácie a podľa môjho názoru by sme mali klásť väčší dôraz na priemyselnú inováciu. Inovačná únia má udržať e, kontinuitu európskeho priemyslu a teda konkurencieschopnosť priemyslu v globalizovanom svete. Treba simulovať, e, stimulovať e, priemyselné investície a udržať svoju úlohu v exporte v globálnom svete. Ja si myslím, že by sme mali umožniť e, novým priemyselným sektorom, aby sa objavili, ale treba e, venovať veľkú pozornosť na to, aby sme vied, kde vedieme na svete. A keď sa pozrieme na, na, to, na tú scoreboard komisie z roku 2009, na tú hodnotiacu tabulku, je to hlavne automobilový priemysel a výroba a mali by sme zabezpečiť, aby sme si udržali svoju vedúcu úlohu a prispôsobovať tieto sektory novým obmedzeniam eh, efektívnosti zdrojov. Takže mali by sme zostať eh, vedúci v týchto dôležitých sektoroch exportu EÚ v globálnej ére. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Tieňová, spravodajkyňa Satori, tu sme prehliadli. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Áno, ako tieňová spravodajkyňa pre EPP som sa zúčastnila 24. No, novembra na stretnutí so spravodajkyňou a ako iní kolegovia už povedali, ktorí hovorili predo mnou, ja vítam prácu, ktorú odviedla ako komisia, tak aj spravodajkyňa a myslím si, že je to veľmi pozitívna a skvelá práca. Osobne hovoriac, plánujem sa sústrediť najmä na body, ktoré sú podľa mňa zvlášť dôležité. Poprvé, ide o tému inovácie, ako tomu bolo v minulosti s inými strategicky dôležitými otázkami. Chcem, aby sa toto stalo, stalo horizontálnym e, prierezovým bodom a aby bol zapracovaný do všetkých smerníc a nariadení Európskej únie. Je veľmi dôležité aby sa to stalo, aby sa to na, správne nasmerovalo, lebo inak budeme potom upravovať e, inováciu v každom sektore, ale namiesto toho musíme zabezpečiť, aby odteraz všetko, čo vyprodukujeme v Európe, aby to zahrňalo inováciu samo v sebe. To je prvá vec. Ale k tejto konkrétnej našej iniciatíve ja súhlasím s tým, čo sa už urobilo, ako je výskum v oblasti inovácie vo verejnej správe. Musíme zistiť, ako sa bude toto e, rozvíjať. A ďalší bod, s ktorým súhlasím a na ktorom chcem veľmi intenzívne pracovať, je otázka one-stop shop, lebo ja absolútne súhlasím. Vidím, že je to veľmi tesne napojené na redukciu byrokracie čo je jeden z ďalších veľkých problémov, ktorý máme v Európskej únii, byrokracia a zvlášť pri malých a stredných podnikoch. Oni nemajú zdroje na to, aby mohli jednoducho preraziť cez túto celú byrokraciu. Takže ja si myslím, že prípravná práca, ktorú robíme tu e, v rozvíjaní e, toho one-stop shop, je veľmi dôležitá. Ďalší bod. Európa potrebuje stanovovať cieľ nielen v obrane duševného vlastníctva, ale aj musí e, vyslať posolstvo, že máme tieto patentované myšlienky a dizajny. Mnoho patentov je zaregistrovaných alebo podaných, ale nikdy nie sú zverejnené verejnosti, takže nikdy sa potom riadne nevyužijú. A napokon mohlo by ich byť veľa, ale vzhľadom na dnešnú debatu niektorí kolegovia, ktorí hovorili skôr, mohli byť možno trošku stručnejší, mohli byť menej filozofickí, nemuseli zabrať toľko času, ako niektorí z nich spravili a ktorí teraz odišli z miestnosti. Ale posledná poznámka z mojej strany sa týka verejného obstarávania. Tu tiež si myslím, že je dôležité že vždy, keď diskutujeme o verejnom obstarávaní, a tu nadvezujem na myšlienku smernice, ktorú sme mali o obstarávaní, že opäť inovácia má byť tu zapracovaná. A opäť myslím si, že máme zacieliť e, inováciu. Nemáme sa pozerať len na módne veci, ale dôležité veci, keď myslíme na inováciu v súvislosti s nimi ako zelená energia, inteligentná energia, ale takisto zdravie, bezpečnosť potrebujú tiež inekciu, inovácie. Takže ja si myslím, že toto bude veľmi užitočné a v mene mojej skupiny samozrejme urobím všetko, čo môžem, aby som e, intenzívne spolupracovala s inými kolegami, ktorí budú pomáhať spravodajkyni pri jej práci. Chcem začať tým, že potrebujeme oveľa jasnejšie definície, čo chápeme pod výskumom, čo chápeme pod inováciou. Generál de Gaulle hovoril, že keď hľadáme, tak nájdeme. Takže ja by som chcela, aby sme skutočne definovali tieto dva pojmy. Po druhé, chýba tu celá téma ekológie a životného prostredia. Hovorili sme o priemysle, o hospodárstve, o spoločenských inováciách a ja si skutočne myslím, že tu skutočne chýba veľká téma inovácií a to je životné prostredie a vzácnosť prírodných zdrojov. Ďalej hovoríme o inováciách vo verejnom sektore. Ja som z členského štátu, kde je vo verejnom sektore a v štátnej správe celé množstvo inovácií a ja si myslím, že skutočne v inováciách vo verejnom sektore by sme mali byť veľmi opatrní. A moja posledná poznámka, ktorú som chcel vyjadriť pani spravodajkyni, a to je súvislosť s členskými štátmi. Komisia vo svojich prvých štyroch bodoch naráža na vzťahy s členskými štátmi a ja navrhujem, aby sme skutočne čo najskôr kontaktovali národné parlamenty, pretože ten vzťah, tieto vzťahy sú veľkou témou aby tak nedochádzalo k nesúladu medzi Európskou úniou a národnými parlamentmi. Mali by sme, a taktiež by sme mali v tejto práci zohľadniť úlohu výboru regiónov. Ďakujem, pán predseda. Môže byť veľmi stručná. My sme videli počas roz, rozpravy o rozpočte, aký aký neochotní sú členovia rady podporiť inováciu na úrovni EÚ a aj na národnej úrovni inovácia v mnohých krajinách je obeťou programov šetrenia, takže ja chcem e, tam dostať silné vety, že inovácia sa stane komunitárnou politikou podľa Lisabonskej zmluvy a úlohou národných úloha národných vlád je potrebná a myslím, že potrebujeme merať to, čo robia národné vlády. Takže v meraní rozhodne potrebujeme meranie aktivít vlád členských štátov a stupeň úspešnosti. Nemôžeme povedať, že Európska únia nedostane finančné prostriedky od rady, ale potom meriame tie politiky, ktoré sme nemohli financovať. Takže ja si myslím, že musíme byť silní voči zodpovednostiam národných členských štátov a merať do budúcnosti. Mohla by som povedať veľa vecí, ale toto je kľúčové, a aby sme nezabúdali na členské štáty. Ďakujem pekne. Ešte stručne dávam slovo komisii. Chcete ešte niečo stručne povedať? Ak to dokážete stručne, tak to bude fajn. Ďakujem pekne, pán predseda. Chápem, že sa ponáhľate. Ja som chcela sa poďakovať spravodajkyni pani Merkis za jej veľmi dobrú prácu a za príspevky ostatných tieňových spravodajcov a poslancov, bohužiaľ nemôžem reagovať na všetko. Chcem zdôrazniť tri body. Prvý je, že my potrebujeme, ako povedali niektorí rečníci, pán Lambert, musíme byť veľmi ambiciozní. To, čo nazývame e, e, e, tá súrnosť inovácie, inak by sa to neriešilo adekvátne. Ako povedala pani Sartori, toto je tzv. mainstreaming rôznych politík zdravie, životné prostredie, regionálna politika tu bola spomínaná veľmi jasne. V tejto ambicioznosti musíme si spomenúť, že musíme zostať múdri, musíme robiť e, rozumnú fiskálnu konsolidáciu. To je pridelenie potrebných zdrojov v našom rozpočte. Nesmieme Um, podrývať našu budúcnosť tým, že by sme prijímali príliš rýchle rozhodnutia o zdrojoch vzhľadom na súčasné okolnosti. Takisto chcem zdôrazniť dôležitosť, ktorú pripisuje Komisia verejnému obstarávaniu. Bolo veľmi, boli rôzne názory, ktoré vyjadril tento výbor, ale Komisia má pocit, že verejné obstarávanie má obrovský potenciál, ktorý potrebujeme využiť v zmysle inovácie. Chcem uistiť pani Merkis, čo sa týka jej pochyb, pochyb o tom, aké sú inovačné partnerstva a čo budeme robiť. Ona správne povedala, že máme ten pilotný projekt na zdravé starnutie. Vítame, keď sa zúčastní tento parlament čo najaktívnejšie v tejto veci, lebo to je kľúčové v definícii toho, ako tieto partnerstva budú spravované, ako budú poskytovať výsledky, ako budú inkluzívne a ja dúfam, že služby komisie vám pošlu e, určite dokumenty na vyjasnenie tohto, ale prosím, e, chceme aj váš aktívny vstup do tohto pilotu, to je nevyhnutné. A na záver, alebo takmer na záver, mám ešte dve drobné veci. Vítame myšlienky, ktoré vyjadril pán Chatimar Karkis ohľadne bonusu. To sú bonusové mechanizmy, ktoré si zaslúžia ďalšie uváženie a my sa zavezujeme, že sa na to pozrieme a budeme veľmi radi, keď si vypočujeme viac o názoroch tohto výboru. Prepačte, zabudla som ešte na jeden bod ohľadne partnerstiev, čo pani Merky spomínala. Partnerstva nemajú byť nové nástroje, partnerstva nemajú byť nové zdroje financovania, partnerstva sú spôsobom, procesom, rámcom, ako riešiť tento integračný prístup, o ktorom som počula od členov tohto výboru, čím riešime všetky rôzne časti inovačného reťazca od myšlienky po trh, zohľadňujúc normy, ako boli spomínané tu, potreby občanov, veľké výzvy, ktoré boli riešené. Takže toto nie je nový nástroj, nie je to nový finančný rámec financovania. Dalo by sa povedať veľa ďalších vecí, ale chápem, že sa ponáhľate a ďakujem vám pekne za toto a sme k dispozícii spravodajkyni a ďalším členom, aby sme pomohli tam, kde bude treba. Ďakujem pekne za tieto krátke príspevky. Otázka, či pani kolegyňa Merkis ešte chce, alebo musí, alebo má niečo povedať, možno stručne a hutne. Pán predseda, viem, že čas beží, len stručne chcem reagovať. Tak veľa bolo povedané. Samozrejme, že musíme cieliť smerom ku hviezdám a ja dúfam, že sa dostaneme ku hviezdám, ale keď dostaneme mesiac, aj to je už skvelé. Takže ja absolútne súhlasím so všetkými mojimi kolegami, ktorí volali po najvyššej ambícii a podporujem túto ambíciu plným spôsobom. Pán Lamberts, samozrejme, nebránime tých, čo, sú, čo zaostávajú. Ja e, nie som tu za defenzívu tu v ITRE, takže ja plne súhlasím s vami. Buďme extrémne nie snáď ofenzívny, ale, ale príjmim, urobme veľký krok vpred. <clears throat> takže áno, pani Medy spomínala, že musíme posilniť excelentnosť, preto vítam skutočnosť, že bola tu žiadosť o názor a to je dôležité a musíme venovať väčšiu pozornosť tejto veci. Áno, musíme sa pozrieť na všetky nástroje a robí mi starosti, že EIG, SKIX nebudú spojené s tými veľkými spoločenskými zmenami. Takže to sa mi zdá ako niečo, čo je úplne oddelené od súčasnej štruktúry inovačnej únie. Takže áno, musíme e, nasmerovať inováciu, musíme synchronizovať politiku. Áno, inovácia musí byť všade a musíme zabezpečiť, aby všetky nástroje všade boli nasmerované v tejto inovácii vrátane všetkých existujúcich programov a oni jednoducho <clears throat> musia byť pozmenené a doplnené. Samozrejme, Vláda, ako už bolo spomenuté, je veľmi dôležitá. Verejné obstarávanie si zaslúži všetku pozornosť, takže preto som veľmi rada, že osem ďalších výborov žiadalo o stanovisko, lebo to nám dáva príležitosť aby sme boli veľmi inkluzívni a aktívni, aby sme pracovali s INKO, s jednotným trhom, ale aj s verejným obstarávaním a ich pravidlami. Áno, financovanie. Pracujeme na tom, je to kľúčové, aby sme posúvali inováciu vpred a musíme vypracovať možno úplne odlišný systém. Ide o to, že táto inovačná únia je nasmerovaná k veľkým spoločenským zmenám a klíma a zdroje sú medzi úplne prvými výzvami veľkej, veľkými spoločenskými výzvami. Takže toto je kľúčový e, princíp a chcem pripomenúť kolegom, že my sme povedali v našom uznesení, veľmi jasne sme povedali, že inteligencia zdrojov to je kľúčový princíp pre všetky inovačné partnerstva, takže toto to už hovorí všetko, že to je naša najväčšia obava. Ja sa teším na spoluprácu s kolegami ohľadne všetkých rôznych otázok, ktoré môžem, pane, podporiť. Ďakujem vám. Takže ďakujem srdečne, takže týmto sme ukončili tento bod programu a hneď prechádzame k hlasovaniu. Máte všetci so sebou hlasovacie karty. Výborne. Takže prichádzame k prvému bodu hlasovania a síce k správe pána Marinesku iniciatíva k financovaniu na globálnej a európskej úrovni a chcem vás poprosiť, aby ste prevzali hlasovací zoznam a začneme. Kto hlasuje za kompromisný návrh číslo 1? Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? Číslo 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté Prepačte, nemám celý zoznam. 7. Oddelené hlasovanie. Prvé, áno, ďakujem, proti. Zdržali sa, dobre. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, proti, zdržali sa, preveríme. Číslo 8 preveríme yesterday or something else. Vote is closed. And? Rejected. Number Nummer 9. Deviatka, súhlas. Proti. Zdržali sa prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 16 dve časti. Prvá časť za proti, zdržal sa prijaté. Tri, druhá časť za, proti, zdržali sa e, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis číslo 3. Dobre, takže preveríme si 15. Preveríme si 15. Otváram, končím. Takže teraz kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Potom tu máme ešte Druhá časť 22 za, proti. Len druhá časť 22. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Teraz 24 máme ústny pozmeňovací za, proti, zdržali sa prijaté. 23, prvá časa proti, zdržali sa prijaté, druhá časa. proti. Musíme si to preveriť. Takže 23, druhá časť. Otváram hlasovanie. Jeden poslanec za EPP je navyše. Dobre. A konečný výsledok prijaté. 26 za. Spolu s ústnym e, pozmeňujúcim za proti zamietnuté. 27 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa prijaté. 25 za proti, zdržali sa prijaté. 30 za, Takže 30 za, proti, zdržali sa prijaté. Prijaté. 24 za, 34, e, takže rozdelené. Takže 34 za, proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz 35 dve časti. Prvá časť 35 za, proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti. Zdržali sa zamietnuté. 36 za, proti Preveríme si 36. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 40. Prosím, pán Žadov. Chcel som sa len ubezpečiť, že číslo 38 sa prijalo s pozmeňovacím návrhom, to ste nepovedali. Je tam pozmeňovací návrh. Ešte to teraz preverím. Na mojom zozname je to 38 bez ústneho pozmeňovacieho návrhu. takže môžem to už je neskoro. Práve mi povedali, že váš ústny návrh prišiel neskoro. Ale ostatné skupiny s tým súhlasili. 38 som vyvolal, ale nevyvolal som ústny návrh, to je moja chyba, ale nikto mi nič nepovedal. Zopakujeme to s, e, s ústnym pozmeňovacím návrhom. Ja som o to žiadal. Pán Čičester, ak chcete, áno. V každom prípade pán e, predseda my namietame voči tomuto ústnemu pozmeňovaciemu návrhu. Takže potom nie je šanca. To je jedna politická skupina, ktorá je proti pozmeňovaciemu, 38 ako taká bola tiež zamietnutá. Teraz máme 40 s pozmeňovacím, takže 40 bez pozmeňovacieho návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 41 Dobre, takže 40 bez ústneho pozmeňovacieho preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutá. 41 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zamietnuté druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 42 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz dve split votes. Ešte som nič také nevidel. 43 z dvakrát split vote. Mohli by sme mať aj 4. Takže prvé split vote, prvá časť, kto je za, kto je proti kto sa zdržal zamietnuté? Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz druhá časť. E, teraz druhý split vote. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Teraz konečné elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A prijaté. Gratulujem. Tým sme to zvládli. Ďalším bodom je bod 9, ešte pardon, Klod. Charles je dneska v nálade nie, tak sme nemohli hlasovať o tom ústnom návrhu, ale je tu problém, že my máme dnes svoje vnútorné pravidla a nemáme žiadne pravidlo o tom, dokedy sa má podať e, ústny pozmeňovací návrh, aby bol prijatý. To si musíme ujasniť, aby sme videli aj v januári, ako máme postupovať, pretože to potom nie je jasné nám, skupine sekretariátu. To bola moja chyba, keď som to ja povedal ja som to aj opravil, ústne návrhy môžu byť podané aj po... Kedy? Len keď jeden namieta, vtedy je to vybavené. Bod 9, správa Wagner. Myslím, že kolega už nechce k tomu viacej hovoriť a vyjadrovať sa, takže kompromis 2, kto je za? Proti zdržal sa prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 8 za, pardon, na 6. Pardon, ešte šestka. Kto je za 6? Hlasujte za šestku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 8 za. Proti? Prijaté. Ďalší za, proti, zdržal sa prijaté. Desiatka za. Proti. Zdržal sa zamietnuté. jedenáctka za. Proti. Zamietnuté. 12 za proti, zdržal sa zamietnuté. 13 za, proti, zdržal sa schválené, 14 za, proti, zdržal sa prijaté, 15 za, proti, zdržal sa zamietnuté. Kompromis 4 za, proti, zdržal sa prijaté. Teraz 16, hlasovanie po častiach, prvá časť za, prepačte, Prvá časť už bola pokrytá kompromisom, takže ideme na druhú časť za, proti, prijaté. A tretia časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Teraz 20 za, proti, preveríme si to. Preveríme si 20. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. EP, EPP, jeden navyše. Prijaté. 21 za, proti, e, zdržali sa prijaté 22 za, proti. Preveríme si to. 22. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Takže začneme ešte raz. 22. Ešte raz vás poprosím, otváram hlasovanie. Všetci hlasovali, uzatváram hlasovanie. A zamietnuté. 24 e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. 28 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 6 Preveríme si 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Teraz prijaté veľkou väčšinou, teraz šestka za, proti zdržali sa prijaté. Toto bolo tiež prijaté. 20. 32, e, pardon, za, proti, zdržali sa odmietnuté, čas 2 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa prijaté, 34 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz konečné hlasovanie, otváram elektronické hlasovanie. Uzatváram hlasovanie a konečný výsledok je prijaté. Gratulujem kolegovi. Toto bolo posledné hlasovanie. Posledné hlasovanie teda pred Vianocami. Ak príde pán Lenge, mohli by sme uh, urobiť aj špeciálne stretnutie, ale prosím, neodchádzajte všetci. Musíme pokračovať. A prechádzame teraz teda k ďalšiemu bodu programu, bod 10. A to sú vzťahy medzi Európskou úniou a Radou pre spoluprácu v Perskom zálive. Pani Nivler je spravodajkyňou výboru požiadaného stanovisko a odovzdávam jej slovo pani Nibler je tá jediná osoba, ktorá by mala hovoriť. Ak chcete odísť, tak odíte prosím rýchlo, ale nenarušujte priebeh nášho zasadnutia. Amendments. amendments tabled in committee may be put to vote unless one of the members objects. Also immer. Immer mündlich. Ich habe da nur einen Fehler gemacht. Als sie sagt, es ist zu spät, da habe ich einen Fehler gemacht. Hätte ich besser Mund gehalten. Predseda, ešte počkáme dve minúty, kým sa toto ukludní. Súhlasili by ste? It is, is it possible? Bolo by možné, vážení kolegovia, pán Brezina, Alechovi dal a ďalší Mohli by ste, prosím, prestať debatovať túto a potom budeme mať čas na tú oficiálnu rozpravu. Nie, nie je to možné? Bye bye. No, there's no sense to show you. It's the form of discipline. They come too late, they talk,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 Pán predseda, myslím, že by som už teraz mohla začať. Súhlasíte s tým? Áno. Môžete začať, keďže aj ja som už skončil svoju debatu tu na ďakujem. Takže super. Pán predseda, milí kolegovia a kolegyne, teším sa, že vám tu môžem predstaviť svoje stanovisko k vzťahu medzi Európskou úniou a krajinami GCC. Dovolte, aby som povedala jednu vec. Som veľmi vďačná, že Výbor pre zahraničné veci uzavrel a schválil iniciatívnu správu pre túto tému, ktorá sa bude zaoberať práve len týmito vzťahmi medzi EÚ a krajinami v Perskom zálive. Myslím si, že práve tento región je pre nás európskeho pohľadu jeden zo strategicky najdôležitejších regiónov a preto vítam, že sa zahraničný výbor ujal tejto iniciatívy a myslím si, že pre nás je tiež dôležité sa zaoberať touto témou, pretože tri kľúčové oblasti sú tu uvedené aj v tejto správe. V mojom stanovisku som sa zoberela tromi oblastiami, ktoré sú relevantné pre náš výbor. Je to spolupráca s krajinami JCC v oblasti energetiky, potom je tu oblasť priemyslu, spolupráca v oblasti priemysla z hľadiska súrovín a potom výskum a inovácie. V prvej oblasti ťažisko energetika. Myslím si, že fosílne paliva, ktoré sa nachádzajú práve v týchto krajinách Perského zálivu, zohrávajú v EÚ najdôležitejšiu úlohu. Aby sme zaručili bezpečnosť a energetickú bezpečnosť, je dôležité sa tu dohodnúť s krajinami, ktoré dodávajú tieto suroviny. Len chcem povedať, že vítam túto Joint All Initiative, ktorá je tu uvedená, pretože transparentnosť cien a kvalita štatistík pre ropu sú tu veľmi dôležité a je potrebné, aby boli transparentné. Téma diverzifikácia zdrojov energie. Tu je ešte veľký potenciál v oblasti zemného prínu NLG a aj tu krajiny Perského zálivu majú čo ponúknuť. Bola som s delegáciou na Arabskom polostrove a pred niekoľkými mesiacmi som bola v regióne v Katare a tam sme si pozreli mm, rôzne prevádzky napríklad námornú plošinu, ktorá tu vznikla v priebehu 18 rokov, najmä na plyn, jeho skvapalnenie a vývoz do sveta. Pre nás je to debata, že či tu vo e, Európe máme východnú bránu, cez ktorú by sme mohli tieto e, suroviny prijímať. Strategicky je to veľmi dôležité a preto to tu v správe uvádzam. NLG a diverzifikácia zdrojov energie vedie k lepšej bezpečnosti zásobovania energiou v EÚ. Šesť krajín Perského zálivu má veľký záujem a sú veľmi aktívne v oblasti obnoviteľných energií a myslím si, že aj tu by sme mali ponu- zintenzívniť našu spoluprácu, s týmito krajinami. Taktiež si myslím, že by sme mali, mali využiť všetky možnosti na to, aby sme investovali do energetických zariadení e, v týchto krajinách. Toto toľko na, k oblasti energetiky a európskym záujmom. Druhá oblasť sú suroviny. Aj tu si myslím, že je dôležité mať intenzívne partnerstvo s týmito krajinami v Perskom zálive. A na to politicky potrebujeme dve veci. Poprvé, aby sa odstránili prekážky obchodu ktoré ešte existujú a po druhé, aby došlo k podpísaniu dohody o voľnom obchode. Ako viete, s krajinami JCC a EU už veľa rokov pracujeme na dohode o voľnom obchode, ale nič sa nedotiahlo do konca. Myslím si, že je to dôležité, aby sme stanovisko ešte zdôraznili, že rokovania majú nevyhnutne pokračovať a že žiadame komisiu aby využila všetky možnosti na to, aby dospela k záveru. Posledný bod, oblasť výskumu a inovácie. Aj tu chcem informovať o našej ceste a že e, je pre mňa šokujúce, že sme nezistili, aké možnosti tu strácame v tomto regióne, pretože študenti v týchto krajinách by mohli sa zúčastniť programu Erasmus Mundus, ale v týchto krajinách sme napríklad navštívili univerzity, povedzme v Katare, nikto o tom nevie. Takže je dôležité, aby sme sa aj na toto pozreli, aby sme lepšie predali to, čo my ako Európa ponúkame a aby sme pomohli zahraničným študentom prísť do Európy, aby sme takto prehlbili našu e, dlhodobú spoluprácu mojej správe hovorím o tom, že by sme mali k tomu znovu vyzvať, aby EÚ viac urobila, aby sme silnejšie spolupracovali v oblasti univerzít, aby sme na univerzitách spropagovali naše programy, aby sme posilnili spoluprácu s výskumnými a technickými pracoviskami, vybudovali ju tam, pretože aj v týchto krajinách majú E, povedzme technologické parky, sú tam naše firmy, ale Európa ako celok tam nie je prítomná. A ja by som si želala, aby sme tam boli. E, Ďalš- veľkým problémom na mieste je, že máme jedno zastúpenie v Riade v Saudskej Arábie, e, Saudskej Arábii pre celý región. Saudská Arábia je veľkým brat, bratom malých krajín ako Kuwait, Bahrajn, Oman a podobne. A ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa pokúsili byť prítomní aj v týchto menších, ktoré sú pre nás ale strategicky dôležité krajiny a mali by sme aj tam mať európske zastúpenie. Aj to je uvedené v mojej správe a ja dúfam, že zahraničný výbor to príjme priaznivo. Takže toto sú tie moje oblasti a nakoniec tam ide o ku spoluprácu s krajinami Perského zálivu, najmä v oblasti energetiky, bezpečnosti súrovín, výskum a inovácie. To je to, na čo by sa mal náš výbor zamerať a ja by som bola rada, keby ste mohli podporiť moje návrhy, ale samozrejme som otvorená aj voči vašim návrhom, ktoré tu dnes zaznejú. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa niekto vyjadriť e, zo strany zo strany tieňových spravodajcov. Paul Ruby, ktorý nie je tieňový spravodajca. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa Angelike poďakovať, pretože e, veľmi dobre vedie túto delegáciu a správa je dobre zameraná na to, čo chceme dosiahnuť. Chcem podporiť jej žiadosť o zastúpenie EÚ v krajinách Perského zálivu. Bolo by to dobré najmä v duchu novej vonkajšej služby, ktorú chce zriadiť, ktorú buduje práve Európska únia, aby sme aj tu v týchto krajinách mali príslušné zastúpenie, vyslanectvo a viedlo by to aj k úsporám jednotlivých národných štátov. Všetci v Európe musíme šetriť a táto koncentrácia by umožnila, že by sme mali v každej krajine jedno zastúpenie EÚ, ktoré by zaručilo dobrú spoluprácu. Druhá oblasť je CO2, čo je veľká téma pri výrobe plynu a ropy a preto by sme mali zamerať naše výskumné úsilie na zníženie CO2 nielen v oblasti uskladnenia, ale najmä ako chemického paliva ako chemické pohonej látky. Vo vedeckom výbore Európskeho e, parlamentu sme si tiež stanovili za úlohu skúmať otázku CO2 ako chemického paliva a pripraviť správu k tomu, ako sa dá CO2 ďalej využiť vo výrobnom procese, ako sa dá zmysluplne využiť ako pohonná látka v priemysle v budúcnosti. Dve veci považujem ešte za dôležité. Po prvé je to Európska výskumná rada. Tie štipendia, ktoré sa odtiaľ poskytujú, budú, sú určite aj pre univerzity v Perskom zálive dôležité. A EIT v Maďarsku by mohol tiež spolupracovať intenzívne s univerzitami v danom regióne a to by pre nás predstavovalo dobrú šancu. 6. a 7. decembra, začiatkom decembra budeme mať je all show v Katare, kde budú všetci z oblasti e, ropy a zemného plynu. A možno, že by stálo za to, aby aj náš výbor navštívil túto oil show. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nikto ďalší sa nehlási o slovo. Dobre, takže správa je taká vynikajúca, že nemá k niekto čo povedať. To je dobrý znak. Angelika, chceš ešte niečo povedať? Keďže kolega Rubike tu niečo povedal a ja sa chcem poďakovať za to, čo povedal. A možno, že mi môžeš dať potom pozmeňovacie návrhy. Neuviedla som všetko a chcem ešte raz pripomenúť to, že keď bude táto oil show v Katare, by možno bolo zmysluplné, aby sme z našeho výboru tiež niekoho poslali. Ja teda určite nie, ale keď niekto má záujem, tak a možno by to nebolo od veci. Možno, myslím si, že komisia tam bude, možno by bolo, ale zmysluplné, aby aj z našho výboru tam niekto išiel. Pán predseda, mohli by ste sa tým zaoberať, že či my nemôžeme tiež vyslať oficiálneho predstaviteľa Eh, ale je málo času. Nie, je to na budúci týždeň, pardon, na budúci rok, na budúci rok. Takže by sme to mohli zahrnúť do našich úvah. Asi by bolo zaujímavé, aby sme tam mali o rok aj z jedného predstaviteľa nášho výboru. Takže dohodneme sa medzi sebou, dobre? Dobre, zaznamenali sme si túto iniciatívu a poznáte termíny pre pozmeňovacie návrhy. Všetci zúčastnení to vedia. Chcete niečo ešte povedať? 8. december je mm, termín. To znamená, kto chce ešte niečo povedať, pozmeniť, musí byť rýchly, aby sme to stihli do Vianoc. Takže ďalší bod. Troška sa pán predseda zabudol zapnúť. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um Tourismus. V tomto bode ide o cestovný ruch a kto e, iný je na to vhodnejší ako kolega Čači Markaskis, že? Takže pozrime sa, ako to vyzerá. Takže. Nie, prečo však dovolenka mi nezaškodí, už sa blížia Vianoce. Moje milé kolegyne, kolegovia, dámy a páni, Téma cestovný ruch. To možno nieko prekvapí, že sa s tým zaoberáme vo výbore ITRE, ale je to téma, ktorú e, zaradil komisár Tajani do programu a má preto dobrý dôvod, pretože cestovný ruch je od Lisabonskej zmluvy zahrnutý do zmluv Európskej únie. To znamená, že máme novú príslušnosť, zodpovednosť EÚ za cestovný ruch. A my to samozrejme podporujeme aj členské štáty, ale musíme tiež konštatovať, že EÚ je ešte stále najväčšou turistickou destináciou na svete a cestovný ruch takto predstavuje tretiu najsilnejšiu ekonomickú aktivitu. A to sú obrovské čísla, obrovské údaje, a okrem toho cestovný ruch, tak ako aj my, ako aj naša spoločnosť podlieha zmenám a musí sa prispôsobiť týmto spoločenským zmenám. A našou úlohou je, aby sme my ako Európsky parlament preštudovali návrhy komisie a kritizovali ich, keď je to potrebné z nášho pohľadu. Existujú takí futurologovia, ktorí hovoria, že my budeme raz priemyselným múzeom e, a múzea sú vždy príťažlivé pre turistov z celého sveta, ale keď si pozrieme, že 40 turistov z celého sveta cestuje do Európy, tak potom pre nás v Európe zahraniční, neeurópsky turisti sú tí, ktorí prichádzajú z Brazílie, Ruska, Indie a Číny a tieto čísla neuveriteľne rastú, tak to naznačuje, že je tu obrovský potenciál aj pre európsky priemysel cestovného ruchu, pretože Mnohé podniky v, te, v tomto sektore sú malé a stredné podniky a to je výhoda, ku ktorej sme sa sami dopracovali. My sme najzaujímavejšia destinácia s našimi dejinami aj našou geografickou polohou a máme vnútorný trh a táto politika umožňuje to, že máme pevný základ pre cestovný ruch. Jednoducho je atraktívne, príťažlivé robiť povedzme dovolenku v oblasti, kde je viacej slnka a tepla, ale na rovnakej úrovni, ako je povedzme život v Holandsku. To vytvoril náš vnútorný ruch. Ale keď chceme vytvoriť novú úroveň cestovného ruchu, potrebujeme novú dynamiku. Čo môžeme európskemu cestovnému ruchu poradiť, aby sa zlepšil? Vidím tu rôzne možnosti. Napríklad v oblasti gastronomie vidíme, že ľudia stále viac jedia zdravým spôsobom a preto aj v gastronómii by, môžeme využiť také prvky, ktoré umožnia zvýšiť kvalitu e, stravovania. Potom vidíme aj demografickú zmenu odrazenú v cestovnom ruche, ruchu, kde je stále viacej seniorov, ale seniori aj cestujú. Mobilita v staršom veku je ďalšia téma a je to téma, kde môžeme mať tiež mnoho inovácií. Vo výbore sme o tom dnes ráno hovorili. Je tu možnosť mnohých inovácií, e, a cestovný ruch sa tiež ponúka ako oblasť pre inovácie. Potom potrebujeme ale lepšie zjednotenie pravidiel v Európe. Mám tu dve ťažiskové témy. Jedna je e, zdravotnícky alebo turizmu za zdravím. Tu vidím obrovský potenciál pre EÚ ako celok, nie, e, kde je destinácia nielen z oblasť okolo Stredozemského mora, ale to, že naše zdravotné čas, aktivity robíme mimo pracovnej doby vo voľnom čase a potom samozrejme je tu takáto myšlienka, že my si občas robíme svoje kontroly, zdravotné kontroly v určitom veku a nemusíme sa ponáhľať medzi jedným zasadnutím ITRE a druhým, ako je to teraz, aby som to stihol u svojho lekára, ale môže sa stať, že sme to mohli mať tak, že ja pôjdem na Sicíliu alebo Kretu alebo do Španielska alebo do Rakúska, objednám si v Rakúsku, v Burgundlandsku krásnu dvojtyžňovú dovolenku a z nej 3-4 dní môžem venovať kompletnej lekárskej kontrole, zdravotnej prehliadke, alebo je tu nejaká maličkosť, ktorú potrebuje vyriešiť, ja neviem, nejaká malá jednodňová chirurgia. A e, takáto možnosť e, spriťažli, zvýšiť príťažlivosť cestovného ruchu, kde by sa dovolenka skombinovala aj s takýmito zdravotníckými aktivitami. Predseda upozorňuje, že keď budeš veľa hovoriť, poviem, že povieš mnoho e, obchodného tajomstva. Dobre, takže ja chcem povedať, že by sme pobytové aktivity spojili vo veľkej miere so zdravotnými níckými aktivitami, lekárskymi aktivitami a to nám umožňuje aj smernica o mobilite pacientov, ktorá sa nachádza v druhom čítaní. A to znamená, že tieto zdravotnícke služby by boli potom zaplatené aj cez systém poisťovní. A to je úplne nový impuls, úplne nové možnosti aby sme sa dostali dopredu. Ale na to potrebujeme tú pečiatku kvality. Všetci poznáme z dovoleniek Blue Flags e, na pláži e, tieto modré zástavky, ktoré označujú vysokú čistotu a kvalitu. A ja si viem, že to isté by sme mohli urobiť aj v cestovnom ruchu spojenom so zdravotnou starostlivosťou. Mali by sme tam povedzme modré krížiky a najvyššia úroveň by bola, ak má niekto napríklad skutočné zdravotné stredisko pri hoteli alebo v tom e, letovisku, zimovisku a potom by boli, ja neviem, dva alebo tri e, e, krížiky a jedno by bolo zdravotné stredisko, niečo by bol len bazén alebo wellness. Vieme, že takto súkromné platené služby vzrastú na vyše 400 miliard eur, takže je to obrovský potenciál ale ako som povedal, musíme vytvoriť tieto kritéria kvality a komisár Tajani a Jani už uvažujú týmto smerom, ale potrebujú aj naše vstupy a nápady. Ďalšia oblasť je oblasť skôr negatívneho charakteru a to je cestná doprava. Doteraz umiera na svete 25 tisíc turistov na cestách a aj v Európe máme rôzne pravidlá, najmä v oblasti cestovného ruchu, ktoré vedú k nehodám a problémom. To je dôsledok toho, že nemáme rovnaké pravidlá a musím povedať, že správa sa rieši práve v, e, najmä vo výbore pre dopravu, preto je tu tento odkaz. Napríklad tu v v Belgicku v kruhových objazdoch platia iné pravidlá ako v Taliansku alebo Grécku. E, dopravné značenie nemá rovnakú farbu a tak ďalej. Takže toto zvyšuje všetko nehodovosť. A to sú všetko veci, ktoré môžeme iniciovať a my ako EÚ sa v nich e, silnejšie angažovať, aby sme vylúčili toto riziko. Potešilo by ma, keby kolegovia E, využili toto stanovisko na to, aby sa s nami podelili o svoje názory. V januári budeme riešiť toto stanovisko, vo februári budeme o ňom vyptrehlasovať a v apríli to bude v plene. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Madurel. Pekne kolegyňa Madurel. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, len veľmi stručne v tejto prvej výmene názorov chcela by som predniesť niekoľko názorov, vyjadrení, ktoré sa mi zdajú dôležité. Ja si myslím, že naozaj je vhodné, aby výbor ITRE sa vyjadril k tomuto oznámeniu komisie ohľadom turistického ruchu, pretože je to podnikateľský sektor, ktorý vytvára viac ako 5 HDP EÚ a e, dokonca má potenciál prísť až na 11 e, je to 9,7 miliónov e, pracovných miest, a takmer 2 milióny podnikov pracuje v tejto oblasti. Ako by mohol náš výbor prispieť k podpore turistického ruchu? Už to spomenul aj spravodajca. Myslím si, že by sme mali venovať špeciálnu pozornosť opatreniam na zlepšenie konkurencie schopnosti e, podnikov, ktoré podnikajú v tejto oblasti, predovšetkým ohľadom udržateľnosti. Na to v prvom rade treba zdôrazniť školenie, vzdelávanie a e, aktualizovať e, momentálne študijné plány v tejto oblasti, podporovať inováciu, ak chceme skutočne súťažiť aj v kvalite a nie len v cene. Na to musíme naďalej podporovať výskum a vedu a turistické technológie ktoré za posledné roky prinášajú veľmi pozitívne výsledky pre tento sektor a ako už povedal pán spravodajca, tiež napredovať v rozvíjaní inovatívnej kultúry. Myslíme si, že by sme sa mali tiež zamerať na uh, celoeurópske kroky, na dosiahnutie uh, zlepšenia vedomostí v, tej, v tomto sektore, potom podporovať uh, využitie technológií, aby podniky mohli zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a po tretie podporovať rozširovanie najlepších osvedčených praktík v turistickom priemysle, aby e, sa mohol, mohlo reflektovať na e, dopyt občanov. Na to treba vytvoriť technologickú platformu, ktorá zjednotí celý tento sektor, tak ako navrhuje komisia. To sa nám zdá byť vhodný spôsob, ale myslíme si, že by sa to malo rozšíriť. E, nemalo by sa to vzťahovať len na to, čo hovorí komisia. My by sme boli za skutočnú technologickú platformu, ktorá by zahrňala všetky tie aspekty výskumu a inovácie. A ešte zo pár vecí, ktorým by sme sa mali venovať v tejto správe a ktoré prísluchajú tiež tomuto výboru. Po prvé, mali by sme analyzovať, ako môže tento sektor prispieť napríklad k dosiahnutiu našich cieľov energetickej účinnosti a tiež využiť všetky príležitosti, ktoré nám poskytuje Lisabonská zmluva a zdôrazniť potrebu analýzy dopadu tých noriem, ktoré tu schváľujeme, aký teda dopad majú na tento sektor. Určite o tomto ešte budeme mať príležitosť sa porozprávať, pôjdeme viac do hĺbky, ale toto sú vlastne len také prvé pripomienky, ktoré som chcela poskytnúť e, za našu skupinu. Ďakujem. Ďakujem, kolega Nipla. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem našmu spravodajcovi za jeho dobrý úvod. Už sa teším na vypracovanie správy. Ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa zaoberovali, zaoberali turistikou v Európe, v Európskom parlamente, pretože e, turistika ako taká so svojimi nuansami je dôležitým hospodárskym faktorom v Európskej únii a preto je rozumné, aby sme zvážili, ako strategicky pristúpiť a posilniť túto oblasť, oblasť v budúcich rokoch. Druhá poznámka je v oblasti, čo môžeme urobiť teda otázka, čo politici môžu, politika môže urobiť, aby podniky v, cestovnom, cestovnom ruchu e, rozkvitali a z politik, treba sa na to pozrieť aj z politickej perspektívy, treba dosiahnuť atraktivitu, ale to je hlavná úloha pre samotné firmy a to je dôležité a tu chcem eh, súhlasiť s mojou predrečničkou, aby sme zabezpečili kvalifikovaný personál s pohľadom na náš rámec eh, uznávaním eh, profesionálnych kvalifikácií a budem rada, keď kolega spravodajca to, to zapojí do svojej správy. Ide tu aj o pracovný čas podľa e, smernice o pracovnom čase, lebo v cestovnom ruchu to vôbec je zjednotené. Tam treba zvážiť, či by sme konkrétne sa nemohli pozrieť na niektoré branže, kde by mohlo prísť nejakým úľavám. Nedá sa striktne povedať, že minimálny pracovný čas, ale poskytovanie kvalitných služieb, ako to navrhuješ ty, v kombinácii s poskytovaním služieb v oblasti zdravotnej starostlivosti. Potom je tam potrebné celodenná starostlivosť, ale treba sa pozrieť na pracovnú dobu v súvislosti s flexibilitou. Mám ešte jednu otázku na spravodajcu, možno pre budúce sedenie. Američania zaviedli tourist text a turistickou daň, kde zahraniční hostia musia platiť, čo ma veľmi denervuje, keď tak môžem povedať. Mňa zaujíma, či to má dopad aj na turistov. Či je teraz menej návštevníkov v USA kvôli tejto dane, ktorá je vyrúbená, ktorá sa týka každého človeka. Neviem presne, koľko je to, asi 30 dolárov, ale keď ide celá rodina do USA, tak je to už čiastka, ktorú si človek môže zvážiť, či si to môže dovoliť zaplatiť. Takže bola by som vďačná, keby ste to mohli preveriť, či tu existuje nejaký materiál, či sa to negatívne odrazilo. Čiže nerozum, nehovorím, že by sme to mali zaviesť aj v Európe, ale ak by to urobili iné krajiny porovnateľné s USA, možno by sme to mali zvážiť aj my. To by som nechcela, ale mňa zaujíma, či to má nejaký dopad aj na cestovný ruch. Ďakujem. Ďakujem. Nevidím nikoho ďalšieho, ale áno, pán kolega, prepáčte. Köszönöm, elnök úr, csak röviden szeretném én is megköszönni, kedves kollégám. Veľmi stručne sa chcem poďakovať našim milým kolegom za veľmi dobrý úvod. Bol som trošku prekvapený, že náš výbor sa zaoberá touto témou. My sa zaoberáme v princípe priemyslom, kde môžeme nadviazať. Ale nie je to problém, že sa zaoberáme touto témou. Ona sa týka každého, ale okrem toho, čo sme si vypočuli od predrečníkov, chcel by som zdôrazniť čo aj iní spomenuli, a to je zdravotný cestovný ruch. Ja si myslím, že EÚ by mala smerom von harmonizovať turistické aspekty a takisto sprostredkovať smerom von, že tu v Európe máme takéto turistické atrakcie a takéto zdravotnícke služby lebo sú tu jediné snáď takéto kúpele na svete, ktoré nikde neexistujú, alebo rôzne historické pamiatky, ktoré sú jedinečné. Takže tu v Európe máme e, v tomto kultúrnom kruhu také hodnoty, ktoré môžeme ponúknuť. Mali by sme robiť spoločné reklamné kampane. Máme tu veľa možností v mnohých krajinách, takže je tu veľmi veľa možností. Mohli by sme sa na globálnej úrovni jednotne prezentovať a robiť si propagáciu. Ďakujem pekne. Pán Čočina Kákis ešte raz. V poslednej poznámke chcem na to nadviazať. Je pravda, že Európa prostredníctvom spoločných vystúpení e, e, voči azijským skupinám, ktoré navštevujú Európu, ale môžeme to rozšíriť, môžu sa tu strčiavať dlhšie a musíme sa propagovať spoločne. Európa je spoločné teleso. Čo sa týka zdanenia z Nemecka, existujú niektoré e, príklady, to je lázeňská alebo kúpeľná daň, alebo keď je veľmi dobrý vzduch pre liečebné prvky, ale existujú aj niektoré členské štáty, ktoré vyrubujú takéto dane, napríklad Španielsko. Počty, ktoré, čísla, ktoré existujú v oblasti USA, zatiaľ sú príliš čerstvé, skutočne nie je to veľmi atraktívne e, vyrubovať takúto daň, ale čo je horšie, čo sa týka amerických podmienok, to sú bezpečnostné podmienky. Tie, tie tak narastli, e, že americké miesta sa stávajú neatraktívne pre turistov. Čo je pre nás, Európánov, samozrejme dobre, lebo viac ľudí chodí k nám, ale musíme sa prispôsobiť. Ďakujem pekne za pripomienky, kolegovia, a teším sa na spoluprácu. A ja ich do toho zapracujem. Ďakujem pekne, nikto ďalší sa nehlási. Takže môžeme uzavrieť tento bod programu, takže potom v januári uvidíme návrh správy a vo februári sa pr- musia predložiť pozmenujúce návrhy tým sme pri ďalšom bode programu, ale bohužiaľ ho nemôžeme otvoriť, pretože mal byť o 11.30 a to je návšteva belgického predsedníctva. Nemám, neviem si poradiť inak, ako prerušiť teraz naše stretnutie, ale s nádejou, že tu potom neostanem sám. To by bolo trošku nepríjemné, keby prišlo belgické predsedníctvo a ja by som tu sedel sám, prípadne s pár ľuďmi. Takže prosím, zotavte sa počas tejto prestávky, občer, občerstvite sa, ale neutečte preč. Milé kolegyne, kolegovia, vítam tých, ktorí tu ešte sú a ktorí sa vrátili, zvlášť vítam belgického ministra pre klimatickú a energetickú politiku Paula Maneta. Prepačte, že všetci kolegovia tu nie sú už prítomní. Dobre, termín je známy, ale už bolo niekoľko výborov súčasne Takže dávam vám slovo, dávam vám možnosť, aby ste sa ku kolegom prihovorili a oni nech, vás, nech vám kladnú otázky. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia, dámy a páni, ďakujem pekne, že ste sa zišli na, v tam, takom hojnom počte na túto debatu, ktorá sa bude týkať energetiky v rámci nášho belgického predsedníctva. Bol som láskavo pozvaný už skôr 5. júla na debatu, keď som predstavil priority predsedníctva. Teraz by som vám chcel predstaviť takú predbežnú správu, pretože viete tiež, že Rada pre energetiku sa bude konať zajtra. To znamená, že debata o niektorých témach eh, sa skončí až zajtra. To znamená, že zatiaľ ešte nemáme úplne jasné vo všetkých rozhodnutiach, ale predstavím vám aspoň tie opatrenia, ktoré sú už známe. Rád by som začal tým, že sa vyjadrím e, k tej situácii, e, v ktorej sa nachádzame. O tom som hovoril už aj v júli. Rada nemala pred sebou nejaký veľký legislatívny program, ale bola to veľmi dôležitá chvíľa pre naše predsedníctvo, pretože eh, budeme mať mnoho debát o energetike. Už z roku 2008 sa začali francúzským predsedníctvom, pretože vtedy sme začali rokovať o energetickom balíčku aj o klimatickom balíčku v roku 2009 a 2010 sme ďalej vyjasňovali naše zmýšľanie o tom, akým spôsobom by sme sa mali snažiť o splnenie cieľov stanovených e, pre rok 2020, pretože sme nechceli, aby to boli iba nejaké abstraktné čísla, ale skutočné reálne výsledky. A po druhé, ako by sme mohli predložiť e, debatu alebo natiahnuť ju aj pre obdobie po roku 2020 a projektovať ďalšie snahy aj do budúcnosti. Snažili sme sa to zhmotniť, zhmotniť na legislatívnej úrovni, aby sme boli dobre pripravení na zásadnú debatu o energetickej e, téme. To, že rada 4. E, e, januára bude venovať teda 4. februára bude venovať svoje zasadnutie energetickým otázkam, svedčí o tom, že naozaj sa nachádzame v dôležitej situácii, kedy teda energetika je veľmi dôležitá. Nebudem teraz e, hovoriť, ktoré všetky rokovania sa konali, ale konali sa aj dve ministerské zasadnutia potom zasadnutia s ďalšími partnermi, summit Spojené štáty Európa a, Spojené št- a pardon, EU Rusko. Tiež sme usporiadali celý rad ďalších zasadnutí s generálnymi riaditeľstvami, so skupinou energetik- pre energetiku. A celé predsedníctvo sme sa snažili zorganizovať okolo týchto hlavných tém, mať debatu s vedeckými, podnikateľskými subjektmi. Hovorili sme o témach ako napríklad offshore, o jadrovej bezpečnosti, o biomase a dnes do poludnia, eh, respektíve, pardon, popoludní o pol druhej, ak by ste mohli prísť, bude veľmi zaujímavá debata s predstaviteľmi vedeckého sveta o vízii rok 2000, do roku 2050 a chcel by som teda trošku aj spropagovať toto podujatie, pretože sa tam bude hovoriť o dôležitých témach. Tiež sme prijali prvé štyri, štyri akty prenesené, prenesených alebo delegovaných právomocí. Týkali sa účinnosti, Um, chladničiek a, a tak ďalej. To bolo publikované 30. novembra. Je to možnosť, ktorú nám ponúkla Lisabonská zmluva. Zamerali sme sa na tri hlavné priority. Energetická účinnosť, spotrebitelia a investície do oblasti infraštruktúry. Zo pár slov by som chcel povedať o spotrebiteľoch. Belgické predsedníctvo si želalo, aby, toto, aby táto téma e, bola naozaj kľúčovou pre naše predsedníctvo. Asi pred desiatimi rokmi sme začali debatu o liberalizácii e, energetického trhu a e, chceli sme si overiť, že či všetky tie sľuby, pokiaľ ide o výhody pre spotrebiteľov, či teda tie sľuby boli dodržané. Prekvapilo nás, že tento sektor, kde je najviac ťažností e, zo strany spotrebiteľov, je sektor energetiky. Rôzne štúdie ukázali, že naši spoluobčania buď nemajú dostatočný prístup k minimálnej úrovni energie, aby mohli viesť slušný život, alebo nemôžu platiť svoje faktúry a že počet týchto ľudí, ktorí nemajú dostatok energie, to môže byť aj 50 až 120 miliónov ľudí. Tento rok bol vyhlásený za rok boja proti chudobe. Toto uznesenie prijal aj váš parlament a my sme sa chceli zamárať na to, aby táto debata sa naozaj odohrala. Jeden môj kolega, ktorý už 10 rokov zasadá v Rade pre energetiku, mi povedal, že to bolo poprvýkrát, čo na tejto rade sa hovorilo o spotrebiteľoch. V Rade pre energetiku sa zatiaľ hovorilo o rôznych témach, ale nie o spotrebiteľoch a preto som rád, že sme sa zamerali aj na nich, tak ako ste nám odporučili. Usporiadali sme tiež neformálne zasadnutie. Komisiu sme vyzvali k predloženiu správy za veľmi krátku lehotu. To sa im podarilo, za to sa im chcem poďakovať. Samozrejme, nebudem teraz obšírne hovoriť o tejto správe, ale zo pár čísel nám indikuje jasne toto. 13 obyvateľov v Európe utráca za energiu dvakrát viac, než je priemerný rozpočet národný rozpočet a aspoň 8 Európanov už teraz meška s platbami. A to nám tiež ukazuje, ako sme na tom v oblasti energetiky. Zajtra sa príjmu závery rady k tejto oblasti. Pokúsime sa zameriať na to, aby predovšetkým tým zraniteľným častiam populácie sme venovali dostatočnú pozornosť. Pokúsime sa pokračovať v tomto úsilí a vyzvať komisiu, aby pravidelne predkladala správu o pokroku energetického trhu z pohľadu spotrebiteľa, čo doteraz nebolo. A pokúsime sa podporiť všetky iniciatívy, ktoré by umožnili lepšie koordinovať všetko, čo sa odohráva v oblasti e, reakcií na potreby spotrebiteľov. Či už ide o Londýnske fórum, alebo európska mm, mediácia v oblasti energetiky alebo mediátori v oblasti energetiky, ktorí sa budú zaoberať e, týmito vecami. Som rád, že komisia celú jednu kapitolu venovala E, spotrebiteľom v dokumente 2020 e, To je poprvýkrát, čo v takomto dokumente sa taká veľká časť venuje spotrebiteľom a to je tiež úspech, že sa nám teda podarilo zohľadniť požiadavky spotrebiteľov, pretože oni sú tiež veľmi dôležití, čo sa týka aj investícií do inteligentných infraštruktúr, podpory inovácií, e, tie veci, o ktorých sa rokuje na rade, na komisii, ale aj tu v parlamente. A tí kolegovia, ktorí tu prijímajú rozhodnutia, sú presvedčení alebo sa snažia o to, aby tie investície boli priaznivé aj pre spotrebiteľov. Pretože keď hovoríme o industrializácii Európy, musí to byť prospech spotrebiteľov. Pokiaľ ide O energetickú účinnosť, to je jedna z hlavných tém energetického klimatického balíčka. A tu sa hovorí o tom, že Európa nevyužila všetky výhody, ktoré mohla využiť, najmä v oblasti energetickej účinnosti. Vieme, že si môžeme stanoviť a dosiahnuť veľmi ambiciozne ciele. A to bude prospešné nielen v oblasti životného prostredia, ale aj pre kúpnu silu domácností a spotrebiteľov. Prvé odhady však nie sú veľmi optimistické. Ukazujú, že pokiaľ sa budú dodržiavať súčasné opatrenia v roku 2020, Európa zníži spotrebu energie len o 9 A to je málo oproti tomu cieľu, ktorý sme si dali a celý Rád expertov tvrdí, že v roku 2030 by to mohlo byť až 50 To znamená, že potrebujeme, aby energetická účinnosť sa vrátila do popredia našich priorít. Venovali sme tomu celé jedno zasadnutie neformálnej rady v septembri a tiež to bude na eh, programe zajtrajšieho pracovného obeda rady. A prečo teda vtedy? Nie preto, že by to bolo menej dôležité, ale preto, lebo počas pracovného obeda môže nastať aj úprimnejšia debata medzi delegáciami a my by sme chceli, aby táto téma bola naozaj prioritnou pre náš program a aby sa to odrazilo aj na zasadnutiach z nás zasadnutí e, Európskej rady 4 februára, ktorej bude predsedať pán Van Rompuy, pretože táto téma naozaj môže nám napomôcť získať líderstvo na svetovom trhu, tiež pokiaľ ide o energetickú nezávislosť a zabezpečenie dodávok, ale e, treba mať pevnú vôľu. Som rád, že v tomto ohľade parlamentná rada sa dokázali dohodnúť na vytvorení základu aj tzv. recovery plan alebo pláne hospodárskej obnovy. Tiež sa dohodli na využití nevyužitých zdrojov alebo pridelení nevyužitých zdrojov, ktoré by boli pridelené miestnej samozpráve v rámci v rámci podpory energetickej účinnosti. Je to malá čiastka, iba 46 miliónov, ale je to istý základ, ktorý pomôže miestnym samozprávam alebo úradom zasadiť sa za zvýšenie energetickej účinnosti, pretože oni sú veľa bližšie občanov, občanom a dokážu zvýšiť aj ich e, povedomie ohľadom dosiahnutia týchto cieľov. Poslednou prioritou nášho predsedníctva boli investície do infraštruktúr. Je to tiež potrebné, aby sme mohli zaistiť e, bezpečnosť dodávok energií. Je to potreba, e, ak chceme vytvoriť integrovaný trh s energiou v Európe a nie len niekoľko trhov, ktoré budú vedľa seba existovať. Ak sa snažíme o energetickú revolúciu, dalo by sa povedať, musíme sa zasadiť o udržateľnejšiu infraštruktúru, využiť obnoviteľné zdroje, posilniť inteligentné siete, a v tomto prípade investície do infraštruktúry sú nevyhnutné. Napríklad Európska nadácia pre klímu vyhlásila, že 2,5 ročných výdavkov Európskej únie by nás k tomuto cieľu mohli priblížiť a ide tu teda o veľmi významné investície, ktoré treba e, pretlačiť. Čo sa týka pracovného plánu pre rok 2009, tam boli vyčlenené 4 miliardy. A zo strategických dôvodov sa nedá očakávať, že k takému vývoju, želenému vývoju dôjde na trhoch spontánne, pretože ide o nadnárodné trhy a preto bude treba uh, aby sme tento strategický plán dobre definovali a snažili sa odstrániť prekážky e, spolu s podporou financovania, ktoré zabezpečí dosiahnutie cieľov. Momentálne je 59 projektov v tejto oblasti. Produkcia energie offshore tiež dosahuje dobré výsledky a 1,5 miliardy v oblasti zachytávania uhlíka. Takže časť toho rozpočtu naozaj bola dobre využitá. Vzhľadom na význam tejto debaty a témy tiež sme mu zasvetili celé jedno rokovanie s predsedom Európskej investičnej banky počas neformálneho rokovania a tiež zajtra sa k tomu vrátime počas oznámenia komisie o infraštruktúrach k roku 2020. Chcem tiež pripomenúť, že na okraj zajtrajšej rady ministrov podpíšeme dohodu o spolupráci s desiatimi štátmi, deviatimi členskými a jedným ďalším e, štátom, ktoré sa nachádzajú v Severnom mori alebo v regióne Severného mora a pôjde o predovšetkým projekty solárnej energie. Ja som veľmi rád, že k tomu dôjde predovšetkým počas pr- belgického predsedníctva, pretože v Lani sa naše predsedníctvo zaviazalo, že začne túto spoluprácu. Podľa mnohých štúdií máme odhady, ktoré predpokladajú veľmi vysoké číslo, čo sa týka produkcie energie z obnoviteľ, obnoviteľných zdrojov a pokúsime sa o to, aby tá roadmap pre rok 2020 bola vypracovaná čo najskôr s veľmi ambicióznymi cieľmi, pretože naozaj tu ide o veľmi ambiciózne témy, ktoré sú v rámci predsedníctva rady e, prerokovávané. Vážení kolegovia, toto by bola taká možno predbežná bilancia nášho predsedníctva. Samozrejme, rád odpoviem na všetky vaše otázky. Som rád, že sa nám podarilo koordinovanie spolupracovať aj so španielským predsedníctvom, ktoré predchádzalo nášmu predsedníctvu a s maďarským predsedníctvom, ktoré začne uradovať 1. januára. Toto predsednícke trio fungovalo naozaj veľmi dobre a podarilo sa nám zladiť jednotlivé programy e, tohto rotačného predsedníctva. Zajtra e, tam zapracujeme ešte viac tém a zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a rád zodpoviem všetky vaše otázky. Pán minister, ďakujem vám za váš príhovor, po druhé za dobrú spoluprácu za tento pol rok a čo ste povedali na záver, je podľa mňa dôležité ukazuje sa stále viac, že tri predsedníctva spolupracujú, že tu prichádza k rozhovoru a netreba začínať každého pol roka znova a to je medzi Španielmi, vami a Maďarmi to dobre zrejme fungovalo. Takže ďakujem veľmi pekne. Takže pán kolega Sizlik sa hlásil prvý, prosím. Ďakujem za to, že ste mi odozdali slovo a ďakujem pán minister, za veľmi zaujímavú prednášku. Získali sme veľa informácií o vašej práci a o veciach, ktoré majú nasledovať v budúcich dňoch. Vy ste spomínali belgické priority. A chcela by som komentovať v tom istom zmysle a chcela by som spomenúť niekoľko vecí, ktoré podľa mňa by mali byť budúcimi témami, o ktorých sa má diskutovať prostredníctvom ministrov energetiky. Začnem s niečím, čo je určite európskou otázkou a malo by sa to riešiť seriózne, a to je otázka implementácie legislatívy. Máme druhý liberalizačný balík, tretí balík a aj s druhým balíkom máme problémy. Nechcem ani vedieť, čo sa stane s tretím balíkom. Je pravda, že Európska komisia má určité zodpovednosti v tejto oblasti, ale ministri môžu urobiť oveľa viac, môžu byť oveľa efektívnejší pri implementácii legislatívy. A ja skutočne by som si želala, aby <clears throat> toto bola seriózna téma, ktorú by riešili ministri vždy, keď sa stretnú. Po druhé, za posledných pár rokov z hľadiska energie sme vypracovali niekoľko strategických dokumentov. Ja by som si dovolila povedať, že máme viac dokumentov, než potrebujeme a máme tieto strategické dokumenty, aby sme dosiahli naše ciele, ale nikdy nedosiahneme ciele, ak nebudeme aj vypracúvať dokumenty pre priemysel, pre uh, hospodárstvo, ktoré musia implementovať naše ciele. A čo energetický sektor v tejto chvíli potrebuje, je dlhodobá stabilita, predvídateľnosť a jasné ciele, ktoré sa nebudú meniť e, každým rokom. A čo sa týka stratégie 2020, komisár vyhlásil stratégiu pre 2030, ale potrebujeme stratégiu až do roku 2050. Potrebujeme byť konzistentní, potrebujeme zabezpečiť stabilitu, aby ekonomika bola odvážnejšia, keď ide o investície. Tretia vec, taktiež ste spomínali eh, diskusie o financovaní energetickej infraštruktúry. Ja si myslím, že by sme mali hovoriť viac o konzistentnosti medzi rôznymi nástrojmi. Vy ste minister za klimatické zmeny a za energetiku. Z hľadiska klimatickej zmeny samozrejme chceme zredukovať emisie a súčasne vieme, že čo sa týka energie, musíme e, e, e, dosiahnuť vnútorný trh a tieto rôzne podporné schémy, finančné mechanizmy a a EDS mechanizmy, ktoré existujú súbežne, svojím spôsobom degradujeme vnútorný trh. A chcela by som počuť váš názor k tejto veci. Musíme sa sústrediť na konzistentnosť rôznych nástrojov. A môj posledný bod, vy ste povedali, že čo sa týka energie a klímy, nie sme dostatočne úspešní neviem, či s vami súhlasím celkom. Vy ste povedali, že musíme vyvinúť väčšie úsilie a že budete hovoriť o tom pri obede. Ale ja vám teraz poviem, čo, povedia, čo povedia pri obede. Povedia, áno, musíme vyvinúť samozrejme väčšie úsilie, je to jedna z našich priorit, ale nič sa nestane. Takže ja vás žiadam, či máte nejaké konkrétnejšie, hmatateľnejšie návrhy a ako môžeme byť úspešnejší z hľadiska energetickej efektívnosti a účinnosti a či si myslíte, že jednoducho právne záväzný cieľ z hľadiska energetickej efektívnosti je dostatočný, aby sme dosiahli lepšiu efektívnosť. Ďakujem. Ďakujem. Kolegyňa Merkis, ste na rade. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánu ministrovi za jeho prítomnosť dnes do poludnia. Rada teda by som vám poblahoželala k vašej veľmi náročnej práci a dúfajme, že toto poskytne základ pre udržateľnú budúcnosť z hľadiska energetiky v Európskej únii. Tiež sa vám chcem poďakovať za prácu v oblasti energetickej biedy. Treba, je to dobrý začiatok, ale treba veľa urobiť. Musíme sa sústrediť na rámcové definície, štatistiky a koordináciu činnosti. Myslím, že je to e, veľký záujem pre spotrebiteľov a implikácie pre úspory. V ITRE sme o tomto hovorili včera. Bol veľmi chladný deň a som si všimla dokonca skupinku tučniakov pred budovou Belemont. Takže streme sa tu navrhuje, aby Európska komisia bola ešte robustnejšia vo svojich návrhoch ohľadne energetického označovania Navrhuje sa, že do roku 2020 až 44 miliónov, miliard eur sa dá ušetriť. pomocou energetických úspor, kotlov a tak ďalej. Proste dá sa toho veľmi veľa urobiť. Ale aby sa to čo všetko dosiahlo, musíme posilniť naše úsilie my sme dostali nedávno nariadenie o energetickom označovaní cez Európsky parlament, ale chcem sa sústrediť na jeden alebo dva body. Energetické úspory. To je niečo, čo ma veľmi nadchýňa. Vy ste povedali, že do roku 2030 by sme mali byť schopní ušetriť 50 energie do roku 2020 by to bolo ešte lepšie, ale bohužiaľ nemáme žiadne záväzné ciele. A ja si myslím, že je dôležité, aby sme sa pohli smerom k záväzným cieľom, aby e, čo najskôr, ako je to možné. Takže záväzné ciele nemusia byť najlepší spôsob, ako dosiahnuť energetické úspory, ale keďže nemáme lepšiu metódu, musíme použiť toto. Ak v roku 2020 chceme dosiahnuť 20-percentné redukcie, je jasne dôležité aby sme sa pohybovali čo najrychlejšie, aby sme vytvorili rámec na to, aby sme mohli sledovať tento cieľ s jasným odkazom. A napokon ste hovorili o fondoch alebo zdrojoch alebo o fonde, ktorý je zvlášť venovaný na podporu miestnej výroby elektriny alebo energie. Ja som za e, takýto miestny alebo mikroprístup e, k výrobe e, energie. A táto celá vec je vlastne chýba vo vašej politike. Vy ste hovorili o spotrebiteľoch, ale my musíme dať spotrebiteľom príležitosť nielen šetriť energie, ale aj vyrábať energiu. A to by bol veľmi silný nástroj, podľa mňa. Tiež sa vás chcem opýtať, či je vašim zámerom zabezpečiť, aby tento fond sa venoval tejto otázke? A ak áno, potom je dôležité, aby sme začali pracovať čo najrychlejšie, aby sme rozbehli inteligentné siete. Samozrejme, tu štáty hrajú veľkú úlohu. Neviem, či chcete pozbudiť členské štáty počas posledných dní predsedníctva, aby, ste, aby sa do toho zapojili. Pán Rudy. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste venovali toľko pozornosti malým a stredným podnikoch. Chcem vám eh, chcem poďakovať celému belgickému predsedníctvu, ktoré poznamenalo Európsku úniu. A keď opustíte tieto európske funkcie, Samozrejme, nechcem tým naznačiť, že sa budete nudiť pri riadení Belgická, ale chceme sa vám poďakovať za celú túto práci v rámci Európskeho predsedníctva. Čo sa týka energetického fondu, nemali by sme tu mm, zdvojovať a násobiť štruktúry. Už teraz máme mnoho európskych štruktúr so všetkými riaditeľmi, predsedami, ale nikde sa nehovorí o občanoch. Čo sa týka spotrebiteľa, stále sme sa snažili budovať vnútorný trh tak, aby sme budovali na spotrebiteľov, kdež, kdežto teraz sa zaoberáme skôr výrobcami. Takže možno by bolo užitočné opäť sa zamerať na spotrebiteľov. Je taktiež potrebné dodať, že občania sú často prekvapení dôsledkami liberalizácie, nečakali, že ceny klesnú, takže možno by bolo potrebné vytvoriť nejak nejakú pozorovateľňu, ktorá by lepšie komunikovala s občanmi a nejaké parlamentné iniciatívy, ktoré by sa sústredili na spotrebiteľov. To sa väčšinou týka oblasti pre vnútorný trh, ale čo sa týka energií, je to aj v našich kompetenciách. Vy ste hovorili o rokovaní za francúzského predsedníctva z roku 2008 a mňa zaujíma váš názor na návrh mechanizmu cezhraničnej spolupráce, pretože Európska komisia bola požiadaná o štúdiu na všetky dotknuté priemyselné odvetvia, takže by ma zaujímal váš osobný názor. A posledný bod, čo sa týka infraštruktúry, by ste hovorili o tom energetickom označovaní a nechceme, aby sa ten label tu objavoval až príliš často, lebo pre Európsku úniu je veľmi zložité investovať, pretože DEI, pretože Európska investičná banka, EIB, nie je potrebné, aby to bola nejaká investičná súčasť Európskej únie. Takže ja by som skutočne nebol rád, aby sa táto banka tu objavila vo všetkých najrôznejších súvislostiach. Tie jednotlivé veľké infraštruktúry by mali byť priamo obsiahnuté v rozpočte. Ja som včera položil otázku komisárovi Otingerovi a zaujíma ma váš názor na spoločný nákup plynu v Kaspickom regióne. Európska komisia veľa hovorí o tejto téme. A mňa by zaujímalo, či o tom hovoríte aj na rade, alebo nie. Komisár mi včera celkom neodpovedal a mňa by zaujímalo, či spotrebitelia, občania majú nejakú záruku, že tieto energetické zdroje zostanú pod verejnou kontrolou, pretože v súčasnosti nevieme, ktorým prevádzkovateľom vlastne tie siete patria a je dôležité, aby tu prebiehal určitý verejný dohľad a treba zaručiť, aby napríklad Gazprom nevlastnil celú tú sieť, e, distribučnú sieť, alebo že ju nebudú vlastne Číňania a budú mať akési skryté páky a práve týmto smerom sa uberajú obavy našich spoluobčanov. Kolegyňa Hybna. Ďakujem pekne, pán minister. Konec predsedníctva je čas na bilancovanie výsledkov. Ja by som sa chcela spýtať na eh, vaše osobné zhodnotenie úspechu, ktoré úlohy ešte budete odovzdávať vašim maďarským kolegom ako hlavné priority, ktoré ešte bude treba e, presadiť. Spomenula sa energetická účinnosť, aj viacerí kolegovia to spomenuli. To je oblasť, ktorá vedie k mnohým obavám a znepokojeniu. Podľa toho, čo ste povedali, 20-percentná úspora sa nedosiahne do roku 2020 a ceny sú príliš vysoké pre 13 Európanov. Ktoré kroky by mala podľa vás Európska únia podniknúť na to, aby sa zaručilo, že sa dosiahne 20-percentný cieľ zníženia do roku 2020? Mali by sme sa zamerať na investície, tak aby sa uh, vykompenzovali straty v sieťach alebo by sme mali hľadať iné zdroje energie, alebo možno nejaké menšie elektrárne, ktoré by boli bližšie spotrebiteľom. Mali by sme zmeniť legislatívu? Očakávali by ste napríklad od nás, e, že budeme meniť nejaké predpisy tak, aby sa zaručilo, že úspora energie, respektíve energetická účinnosť je možná? A ak áno, tak e, ktoré veci by sa mali zmeniť v legislatíve? Ďakujem. A teraz kolega Balčitis. Ďakujem pekne, pán predseda, pán minister. Ďakujem pekne za vašu jasnú víziu energetického sektora do roku 2050, čiže dlhodobú víziu, ale myslím, že bude, budete so mnou súhlasiť, že dovtedy určite sa odohrá istý vývoj a, a čo sa týka aj pozície európskych inštitúcií, ja súhlasím s pánom Odym, ktorý povedal, že niektoré členské štáty začnú liberalizovať trhy a ak budú mať nejaké väčšie zariadenia, napríklad jadrové elektrárne, a nebudú mať dostatok e, finančných zdrojov, tak e, budú čeliť veľkým tlakom, namka tomu, že nejakí privátni investori e, to začnú kontrolovať, začnú kontrolovať vlastne to, čo bolo vytvorené z európskych fondov. Myslím si, že potrebujeme vytvoriť väčšiu harmonizáciu v tejto oblasti. Nemyslíte si, že už teraz by sme mali začať rozmýšľať nad E, želaniami členských štátov a koordinovať ich aj na úrovni EÚ, tak by sme mali oveľa jasnejšiu predstavu o situácii. E, ja som sa pýtal to isté aj pána Ottingera včera. Mali by sme nemali by sme pripravovať už takýto dlhodobý plán pre členské štáty a mali by sme pripraviť možno aj nejaké odporúčania pre tie členské štáty, ktoré podporujú, pardon, ktoré potrebujú nejaké nové myšlienky ohľadom využívania obnoviteľných zdrojov, energie a podobne. Takýmto spôsobom by sme ušetrili peniaze aj čas a v budúcnosti by sme mohli dokázať vytvoriť zjednotenejší energetický trh v Európskej únii. Druhá otázka, ktorú sa chcem spýtať, je nasledovná. Pán predseda Európskeho parlamentu Jerzy Buzek a aj predstavitelia rady vydali vyhlásenie, ohľadom potreby vytvorenia pracovnej skupiny alebo nejakej spoločnosti eh, pre nákup energie z iných štátov. Kedy si myslíte, že by sa to mohlo vytvoriť? Ďakujem pekne za otázku, respektíve za všetky otázky. A teraz pán minister. Ďakujem pekne. Ďakujem ešte raz len niekoľko slov k energetickej účinnosti e, na úvod, pretože rôzni rečníci sa spýtali otázky, ktoré s týmto súvisia. To ma samozrejme teší. Čo treba urobiť na dosiahnutie energetickej účinnosti? Vy to veľmi dobre viete, tak ako ja. Viete, že Európsky parlament o týchto otázkach rokuje v rámci rôznych správ, respektíve pojednáva o nich, o správach pani Bobinskej je tu otázka tých záväzných cieľov. Myslím, že by sme sa ale nemali zameriavať len na to, hoci je to samozrejme dôležité. Mali by sme si skôr ujasniť a uistiť sa, že toto bude prioritou číslo 1 v rámci energetickej politiky. Ak sa pozriete na balíček energetiky a klímy, Hovorí sa tu o dvoch hlavných témach, no, obnoviteľných zdrojoch a energetickej účinnosti. To je veľmi dôležité. Všetci sme presvedčení, že toto je najlepší spôsob boja, pretože to, čo nespotrebujeme, e, samozrejme to, je, to by bolo dobre, pretože netreba na to stavať nejaké siete, zariadenia. Toto je asi najlepší spôsob z toho ekologického aj spoločenského hľadiska Zároveň sú to ale ciele, ktoré sú málo definované. Nie je to chyba, ale mali by sme to napraviť v rámci priorít Európskej rady pre 4. E, februára sa uvádza predovšetkým energetická účinnosť. To je správne, je to aj v stratégii Európa 2020, je to jedna z štyroch priorít, ale mala by to byť hlavná priorita a Treba preto ešte veľa vykonať. Mali by sme si povedať, že toto je cieľ, ktorý si môže stanoviť, alebo mala by si stanoviť Európska únia a tak sa môže stať lídrom na svetovom trhu do roku 2050, na, čo sa týka energetickej účinnosti. Samozrejme, tiež sa to dá zohľadniť v rámci konkrétnych záväzkov, ktoré by mohli byť väčšie než v súčasnosti. Tiež treba pokračovať v procesu normalizácie e, alebo stanovenia noriem. To je veľmi účinný právny nástroj. Vidíme to napríklad v oblasti automobilového priemyslu. Napriek tomu, že automobilový priemysel sa takými, takýmto normám bránil dlhé roky, odkedy sme sa od kódexu dobrého mm, chovania alebo správania sa, čo sme prešli k normám, tak e, klesá úroveň CO2, aj keď na začiatku e, tento cieľ bol považovaný za ťažko dosiahnutelný. Ale práve takáto normalizácia to ujasnila a ja súhlasím s týmto s vami. Treba stanoviť jasné ciele, aby priemysel vedieť, ktorým smerom má investovať a ktorým smerom sa má uberať výroba ale v celom rade sektorov takéto normy neexistujú. Ale mali by sme ich mať nielen preto, aby sme všetko harmonizovali, aby sme mali viac byrokracie, ale preto, aby sme dosiahli svetové postavenie na trhu. Ja som vytvoril Federálnu agentúru pre životné prostredie a cieľom tejto agentúry je hľadať všetky odvetvia, kde neexistujú normy a to nie preto, aby sme iba vytvárali normy, ale aby sme dosiahli to, že jednotlivé odvetvia budú, budú vedieť, čo chcú dosiahnuť, aké ciele treba pre nich stanoviť, aby sme dosiahli pozitívnych účinkov normalizácie. Hovoríme napríklad o izolačných sklách, o tepelných kotloch, a o podobných mm, prístrojoch, ktoré sú veľmi dôležité v oblasti stavebníctva. Neexistujú tu žiadne normy, to znamená, že môžete kúpiť a predávať čokoľvek. V, tomto odvetviach, v týchto odvetviach sa uh, vyskytujú veľké rozdiely a nedostatky, ktoré sa budeme snažiť odstrániť. A práve preto by sme mali pokračovať týmto smerom. Napríklad v USA je mnoho agentúr, ktoré sú aktívne v tomto smere a ktoré sú tiež podporované aj zo strany priemyslu a vedeckými e, okruhmi, hoci tam nie sú žiadne legislatívne normy. Potom pred nami stojí výskum a rozvoj, či už je to v oblasti energetiky alebo v iných oblastiach. Výskum je práve tá oblasť, kde si EÚ musí stanoviť ciele. Niektoré sú stanovené v stratégii 2020, ale malo by ich byť viac. Potom sú tu ešte ďalšie prostriedky verejnej podpory. Musíme tu hovoriť o rôznom spolufinancovaní, o dotáciách, ale nesmieme klásť financovanie pre všetko ostatné. Najprv ciele, potom normy a potom sa zamyslieť nad adekvátnymi finančnými prostriedkami a tiež ďalšími prostriedkami, ktoré poskytuje verejná správa. napríklad v rámci verejného obstarávania. To sú tiež prostriedky, ktoré môžu viesť k tomu, že energetická účinnosť nebude len cieľom, ale bude realitou pre Európu. Osobne si myslím, že potrebujeme záväzné ciele, ale táto debata ešte neprebehla v rámci rady. Dúfam, že v budúcnosti, v blízkej budúcnosti vám môžem poskytnúť eh, konkrétnu odpoveď cieľom rady nie je istým spôsobom ako keby obťažovať členské štáty, pridávať im na starostiach, ale tak, ako ste aj povedali, je naozaj dôležité, aby členské štáty previedli tento balíček do marca budúceho roku. A vidíme, že tam, kde sme tie jasné záväzné ciele stanovili, pre členské štáty je to veľmi užitočné. Napríklad Belgicko malo isté ťažkosti transponovať celú tému obnoviteľných zdrojov. Nakoniec sa nám to podarilo a to nám umožnilo tiež vykonať zaujímavé činnosti aby sme mohli definovať e, tie spôsoby, ako to dosiahnuť. Museli sme rokovať s vládou, s distribučnými spoločnosťami, s výskumnými ústavmi a práve to nás donútilo e, zaviesť celú tú dynamiku, ktorá nám pomôže dosiahnuť všetky ciele. Ak by podobné veci sa odohrali aj v oblasti energetiky, tak by to tiež viedlo k takýmto medzisektorovým rokovaniam. Takže ja by som sa chcel zasadiť za to, aby poslanci, ktorí ešte o tomto nie sú presvedčení, aby sa zamysleli nad dôsledkami, ktoré by takéto e, záväzné ciele mohli znamenať, aby to nevnímali len ako prekážky pre e, ten či ktorý sektor. Je to len vlastne na pomoc tým štátom, aby vedeli, čo majú robiť, aby netápali v prázdne, v neistote Položili ste mi mnohé otázky, ktoré samozrejme aj presahujú program predsedníctva. Sú to otázky v verejnom záujme. Určite pochopíte, že k niektorým teda rada sa mm, nevyjadrila všeobecne, tak teraz skôr hovorím aj zo svojho osobného hľadiska, respektíve z hľadiska belgického predsedníctva, nie v mene celej rady. Pokiaľ ide o uhlíkovú daň, ja som sa zasadzoval za to, aby sa o tom rokovalo na rade. Môže to byť veľmi užitočné. Samozrejme poznáme rôzne názory medzi členskými štátmi, ktoré vychádzajú z obchodnej politiky, ale mali by sme si spomenúť na skúsenosť, ktorú priniesol, e, priniesla spoločná vnútorná spoločné e, tarify, aby sme mohli financovať aj tú polnospodárskú politiku. A myslím, že to by mohlo aj pomôcť na prispôsobenie sa globalizácii. Uhlíková daň by mohla pomôcť nám ochrániť určité odvetvia e, pri pri prechode na tento druh ekonomiky a mohla by tiež financovať tento industriálny prechod v celom rade odvetví. Je mi ľúto, že táto celá debata sa nerozvíja až tak do takej miery, ako by si zasluhovala, pretože naozaj pre Európu by to mohol byť veľmi zaujímavý nástroj. podobne je to aj s otázkou solidarity, to je zásadná otázka. Až doteraz sme sa bavili o tomto skôr z defenzívneho hľadiska, o tých vzájomných mechanizmoch, ktoré nás môžu včas varovať, napríklad v prípade krízy. Počas samity Európa-Rusko sme sa o tom tiež mm, rozprávali ale bude treba upustiť od takýchto defenzívnych postojov. Komisári Ettinger a de Gucht tiež o tomto hovorili. Bude treba presadzovať solidaritu napríklad aj v energetických sieťach, ako projekt Nabuko. Treba hovoriť s tými významnými dodávateľmi, a budú tiež existovať infraštruktúry, ktoré nebudú dostatočne využité. Pokiaľ nebudeme toto solidárne koordinovať, tak v rokoch 2030 až 2040 budú infraštruktúry, ktoré nebudú dostatočne využité a dôjde k plitvaniu verejných zdrojov. Takže to je ďalšia debata, ktorú treba otvoriť. Myslím, že až doteraz Európska investičná banka bola veľmi opatrná, všetky investície veľmi podrobne, starostlivo skúmala ich výnosnosť aj rentabilitu. a tiež tarifikáciu prepravných nákladov, takže uvidíme, akým spôsobom môžeme tu dosiahnuť naše ciele. Pokiaľ ide o otázku dohľadu nad dodávateľmi, zatiaľ k tomu nedošlo. E, doteraz sme sa uberali viac segmentárnym prístupom a tiež cestou regulácie. Verejné vlastníctvo týchto sietí nie je zakázané, ale zatiaľ nebolo ani nejaké nebolo veľmi podporované. Zatiaľ sme sa snažili podporovať konkurenciu a hospodárskú súťaž a myslím si, že opäť budeme musieť začať od začiatku, teda od nuly, pretože v tomto štádiu v rade a myslím, že aj v komisii zatiaľ táto debata veľmi neprebieha. Ďalšia otázka. Máme veľmi veľa finančných nástrojov a strategických dokumentov. Myslím si, že tie strategické dokumenty sú skutočne konzistentné. Je tu klimatický energetický balíček, to sú tie hlavné smery a potom treba aj vedieť, ako dosiahnuť tie ciele stratégie Európa 2020, takže je tu balíček infraštruktúry, potom globálny balíček, ktorý ma ukazuje, ako dosiahnuť tieto ciele a na základe toho e, projekt po projekte sa stanovujú finančné nástroje. Takže si nemyslím, že je tu príliš veľa dokumentov, ale že ideme tým jedným smerom. Už sme otvorili debatu o roku 2020 a mali by sme otvoriť debatu aj o roku 2050, pretože Potrebujeme mať nejakú globálnu celkovú víziu a potom postupne vytvárať finančné nástroje v jednotlivých oblastiach vzhľadom na tie dlhodobé ciele. Myslím si, že takto zaistíme naozaj súlad tých eh, krokov, ktoré sme podnikli doteraz. Myslím, že týmto som odpovedal pán predseda takmer na všetky hlavné otázky. Chcem sa sa poďakovať, pán minister, aj v mene kolegov za túto rozpravu, za informácie, ako aj za dobrú spoluprácu. Ďakujem vám najlepšie, všetko najlepšie vám aj vašim kolegom, aj v vašom pracovnom živote. Ďakujem. Týmto končím dnešné rokovanie.